Okay. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážení kolegovia a kolegyne, aj keď vás tu nie je príliš veľa, navrhujem, aby sme začali našim popoludním. Máme tu výmenu názorov s komisiou o nedávno uzavretej dohode medzi EÚ a Čínou a ide predovšetkým o zemepisné označenia. A viete, že táto dohoda bola uzavretá v novembri minulého roku a teraz odoznám slovo hneď Johnovi Clarkovi z EG Agri, ktorý má na starosti medzinárodné záležitosti a poprosím ho o úvodné slova. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi rád využijem túto príležitosť a odprezentujem vám túto dohodu, ktorú sme parafovali na začiatku novembra. Oficiálne bola komisárom Hoganom a jeho čínskym partnerom predstavená 6. novembra, ako ste povedali, v Pekingu za prítomnosti čínskeho prezidenta Žího, ktorý, čo, čo je teda politicky veľmi signifikantná záležitosť, pričom nie som tu teraz prvýkrát, aby som odprezentoval túto dohodu, ale v tejto chvíli už došlo k jej formálnemu uzatvoreniu, to znamená o niekoľko týždňov sa bude schváľať na rade a dúfame, že v parlamente dojde k schvalovaniu ešte pred letom, tak aby dohoda mohla vstúpiť e, do platnosti e, v priebehu jesene. Toto je prvá obchodná dohoda medzi EÚ a Čínou, takže je to veľmi e, zásadná záležitosť z tohto dôvodu a e, ten význam narastá vďaka tomu, že ju aj my, aj Čína vnímame ako pozitívny posun v našich vzájomných vzťahoch a uzatvorením tejto dohody aj čínska vláda eh, potvrdzuje pozitívnu fázu v, vo vzťahoch EÚ. Eh, e čína Ďalej táto dohoda ukazuje úspech našej stratégie propagovania vysokých eh, kvalitných, teda vysokokvalitných tradičných potravín a produktov Európskej únie na celom svete. Ako som už povedal pri viacerých príležitostiach, Potraviny a nápoje z Európskej únie majú vynikajúcu reputáciu z hľadiska mnohých parametrov a tie najikonickejšie produkty e, nesú zemepisné označenia, takže týmto sa snažíme podporiť e, tú našu veľmi dobrú reputáciu. Čiže čo táto dohoda vlastne e, zavádza. V prvom rade zavádza vysokú mieru ochrany pre 100 zemepisných ochrane, označení EÚ a 100 zemepisných označení Číny. Po druhé, zabezpečuje to, aby sa ochrana zemepisných označení presadzovala, vynúcovala um, administratívne aj na súdoch, um, a to ex officio, to znamená tu Chránime malých producentov, ktorí si nemôžu dovoliť veľké náklady spojené so súdnymi spormi. A ďalej v súlade s pravidlami VTO o tejto záležitosti táto dohoda tiež obsahuje doložku, že niektoré z existujúcich obchodných známok na našom trhu môžu koexistovať s neskoršími zemepisnými označeniami a že niektoré názvy, ktoré sú na trhu už mnoho rokov a sú etablované, môžu naďalej na trhu byť ešte niekoľko rokov predtým, než budú musieť byť postupne e, vypustené. Hovoríme o štyroch názvoch feta cheese, pecorino romano, to je sír, asiago, to sú európske zemepisné určenia, a lapsang suchong, to je čaj. Na čínskej strane existujúce použitia týchto názvov môžu naďalej niekoľko rokov platiť, až kým nebudú tieto názvy stiahnuté a potom sa bude exkluzívne chrániť e, len príslušný zemepisný produkt. Takže toto ja by som chcel e, zhrnúť ako veľmi, ako najlepšiu dohodu, ktorú sme mohli dosiahnuť o predchádzajúcom použití. Podobne e, máme dohody s Japonskom, Mercosurom a Mexikom. Po štvrté, dohoda zavádza to, že počas prvých štyroch rokov svojej existencie Um, tá dohoda bude progresívne chrániť ďalších 175 názvov oboch slumulných strán, tie 175 na európskej strane, k tým 100, ktoré už máme chrániť. Toto bude vlastne ochrana alebo rozšírenie ochrany počas prvých 4 rokov vo vstupe do platnosti tejto dohody. A potom je tam dohoda, um, že v budúcnosti môžeme k dohode pridávať ďalšie názvy. No a záverom, táto dohoda um, podporuje dlhodobú spoluprácu medzi EÚ a Čínou, na ochrane presadzovania, propagovaní našich eh, zemepisných názvov, označenia. Tu máme veľmi ambiciózne plány na spoluprácu s Čínou v budúcnosti, na presadzovaní pravidel a máme tiež v plánoch, eh, v pláne propagovať eh, tieto zemepisné označenia na obchodných veľtrhoch v Číne. Tiež plánujeme propagovať naše názvy na online platformách, ako, sú, ako je napríklad obchodná platforma Alibaba, Čiže v skratke je to vec, ktorá je dobrá pre nás, zabezpečuje, že tie naše najlepšie známe názvy budú chránené v Číne a budú chránené veľmi reálne. V Číne pri tom rastúcim trhom, takže pre naše kvalitné európske potraviny a nápoje je to trh veľmi dôležitý. Ale je to zároveň krajina, ktorá tie naše mená mnohokrát, tie naše názvy mnohokrát využíva napríklad v oblasti mliečných výrobkov a syru. Zároveň je to dobrá vec pre Čínu. Číne mm, sa takýmto spôsobom dostane ochrana jej vlastných 100 ikonických, veľmi dôležitých zemepisne e, územne chránených názvov na najväčšom trhu a najdôležitejšom trhu, trhu Európskej únii e, Čína samotná má obrovskú kulinárskú, eh, kulinárskú eh, tradíciu, je tam viac ako 2000 zemepisných označení a mnoho z týchto produktov sa exportuje eh, do Európskej únie a inde na svete, primárne do čínskej diaspory. Každopádne týmto vysielame signál aj voči Číne, takže na začiatku tá ochrana sa týka 100 názvov na, obo, na jednej strane a na druhej strane, potom k tomu príde tých ďalších 170 na jednej strane a 170 na druhej. Takže toto je dohoda s Čínou. My v ďalšie kroky, ktoré chceme vykonať, zahrňajú akési právne očistenie toho textu a chceme tiež rozbehnúť proces na rade tak, aby sa, aby, aby rada podpísala v nasledujúcich týždňoch, aby, aby tú, túto dohodu schválila. A dúfame, že následne táto dohoda bude môcť byť e, ešte pred letom predložená do parlamentu a dúfame, že prejde hlasovaním aj tu tak, aby sme mohli začať uplatňovať túto dohodu možno už od septembra, kedy sa bude konať e, summit EU Čína v Lipsku. Takže takto plánujeme ten proces schváľovania vstupu do platnosti, ale bude to samozrejme závisieť od e, schválenia tohoto dohod- tejto dohody tak na rade, ako aj v parlamente ešte pred letom. Pred letom. Ďakujem veľmi pekne, Clark. A teraz by som odovzdal slovo hneď kolegovi Winklerovi. Je to náš stály spravodajca v otázkach EÚ a Číny. Bude musieť e, krátko na to odísť. Takže kolega Winkler, máte slovo. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne, drahé kolegyne a kolegovia. Vážené kolegyne a kolegovia, som veľmi rád, že mám túto príležitosť byť na výbore Agri a prezentovať e, stručné e, stručný príspevok z pohľadu obchodu. Som predsedom výboru INTA, ako ste správne povedali, pán predseda, ďakujem za to ide o, teda my, my sme vlastne koncipovali správu o tejto dohode medzi EU a Čínou. Takže ako povedal zástupca komisie, a my s ním súhlasíme. Táto dohoda s Čínou o zemepisných označeniach je dôležitým úspechom našich vzájomných vzťahov. My na výbore pre zahraničný obchod sme podporovali túto dohodu um, a podporujeme ju. Osobitne počas eh, návštevy našej delegácie výboru INTA v Číne v roku 2018 sme do nášho dialógu, ktorý prebiehal na pomerne vysokej politickej úrovni, aj očakávania e, o tom, že táto dohoda o zemepisných označeniach sa finalizuje čo najskôr, čo sa udialo. Ide o prvú takúto dohodu s Čínou, takže je to zároveň signál o tom, že je možné s Čínou dosiahnuť dohodu, aj keď e, niektorí môžu povedať, že táto dohoda je veľmi obmedzená, ale ja poviem, že ja, ja by som povedal skôr tak, že je špecifická a že um, je síce obmedzenejšia než komplexná dohoda o investíciách, o ktorej sa rokuje teraz. Napriek tomu však aj táto dohoda o zemepisných označeniach je dôležitá a náš e, e, komisár pre obchod je e, jedným z najväčších expertov, keďže predtým bol pán Hogan komisárom pre poľnohospodárstvo, takže on je expertom aj na túto vec. Ale táto dohoda má aj symbolickú hodnotu a o tom vy viete viac než ja, vzhľadom k tomu, že ste členmi výboru AGRI. Toto je skutočne dohoda, ktorá bude chrániť e, európske hodnoty, ak to tak môžem povedať, tie vysoké štandardy kvality výrobkov, ktoré sú chránené obchodnými známkami v našej ekonomike a toto prispieva k ochrane záujmov našich polnohospodárskych podnikov. Takže my, e, Výbor pre zahraničný obchod, e, s vami radi budeme spolupracovať, ale takisto budeme radi spolupracovať s komisiou. Ja by som len chcel e, dať na vedomie, že sú pomerne silné záujmy vo výbore pre zahraničný obchod, aby sme začali pracovať s komisiou na nejakej novej báze v tom zmysle, že by sme hovorili o všetkých obchodných dohodách, nielen o dohode o zemepisných označeniach, ale že by sme v každej dohode mali pamätať aj na implementáciu, teda že um, by sme mali využiť právomoci Európskeho parlamentu pri monitorovaní, ale nielen monitorovaní počas tej fázy vyrokovania, ale aj implementácie jednotlivých dohod. Čiže my chceme zabezpečiť, aby naše záujmy Európskej únie Um, reálne prospeli európskym poľnohospodárom, ktorí efektívnejšie budú môcť propagovať svoje produkty označené samopisne chránenými označeniami. My samozrejme plánujeme mechanizmy, ktoré sú potrebné na tieto intervencie alebo monitorovanie, konštruovať čo najefektívnejšie. Teda toto bude vyžadovať nov, novú generáciu mechanizmov a ja Síce viem, že to máte na programe, ale ja už nebudem môcť byť prítomný e, pre nasledujúci bod, e, a, ale veľmi ma zaujímal názor komisie alebo postoj, postoj komisie k e, dopadom na vytváranie nových prepojení, ktoré vyplynú z tejto novej dohody medzi USA a Čínou. To je dohoda prvej fázy, alebo teda je v prvej fáze, čiže je to dohoda, prvofázová dohoda Eh, USA Čína, ktorá bude mať vplyv na našu dohodu s Čínou o zemepisných označeniach zemepisných My to skúmame na, na výbore, ale zaujímal by ma názor komisie už aj k tomu nasledujúcemu bodu. Ehm, a, a eh, k tomu procesu dá sa povedať, že ešte bude dlhý, ale vzhľadom k tomu, že parlament sa ešte bude vyjadrovať aj k tejto dohode o zemepisných označeniach, ale ak všetko prebehne tak, ako má a na čas, tak ja môžem povedať, že na výbore pre zahraničný obchod tohto parlamentu táto dohoda má veľa podporovateľov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne kolegovi Winklerovi. Máme tu ďalších kolegov a kolegyne, ktoré sa chcú ujať slova. Pani kolegyňa Polareb. Ďakujem, pán predseda. Mám otázku, pán Clark, na vás. Dohoda s Čínou ochraňuje zemepisné označenia e, pôvodu, e, má to chrániť plnohospodársky pôvod, prebral to po nás celý svet, čiže ochrana miestnych postupov, miestnych e, pracovných miest, podpora cestovného ruchu, ale aj s ohľadom na životné prostredie a biodiverzitu alebo blaho zvierat a pri dohode s Čínou medzičasom Čína podpísala dohodu z USA, ale tam sa nerešpektujú rovnaké ustanovenia pri tomto e, zemepisnom označení pôvodu. A e, USA naozaj chcú sa vrátiť k tradičným e, produktom alebo polovičným generikám E, viete si to predstaviť? US, Čína, e, Rusko e, a potom dohoda Čína-USA, to by sa malo rešpektovať, teda uplatňovať okamžite, ale bez toho, aby sa rešpektovali zemepisné označenia pôvodu. Ďakujem a teraz pán Le Breton. Ďakujem, pán predseda mňa teší táto obchodná dohoda medzi EÚ a Čínou, pretože má obmedzený záber, e, nemieša sa tam priemysel, polnohospodárstvo a tak ďalej, pretože vieme, že častokrát sa to potom robí na úkor práve polnohospodárstva, takže ja mám pocit, že sa konečne podarilo e, mať e, jedno, jeden špecifický odbor bez zemepisného označenia pôvodu Ehm, neviem, sú predsa len známe značky, šampanské, sír feta a tak ďalej, ale e, iba 3300 európskych označení pôvodu, to nie je veľa. Vy ste možno, že vedeli, čo sa vás budeme pýtať a povedali ste, že o pár rokov ich bude o 175 viac, ale preto mám otázku. Už v minulosti sme rokovali o uznávaní takýchto označení e, pôvodu s Čínou, ale 6 rokov trvalo uznanie desiatich. Pýtam sa, či takýmto tempom sa rýchlo uzná o 175 e, viac, ako ste to oznámili. A ešte e, položím e, otázku, ktorá má širší záber v kontexte tejto dohody. Európske víno e, trpí kvôli americkým daniam, ako viete. A minulý týždeň medzi skupina o tom hovorila. Pýtam sa, či ste e, v rámci tejto dohody sa pokúsili zistiť e, u Číňanov možnosť zvýšiť všeobecne vývoz e, európskeho vína nielen pri tom, ktoré má zemepisnú ochranu pôvodu, celkovo objem vývozu vína. Ďakujem. Danke, Ďakujem veľmi pekne. Teraz kolega Kučmiuk. Ďakujem za tieto objasnenia, tieto, tieto tie vyjadrenia, ktoré nám prezentoval riaditeľ pán Clark. Ja by som sa chcel opýtať e, na finančný rozsah e, tejto dohody, pretože podľa informácií, ktoré som dostal, vývoz z únie do Číny je 13 miliard eur a produkty so zemepisným označením predstavujú asi 10 tohto exportu, čiže to je hranica zhruba 1,3 miliardy, 1,3 miliardy eur ročne. A um, ja sa chcem spýtať, akú vidíte perspektívu, keď hovoríme o tých 1,3 miliardách uh, z pohľadu európskeho polnohospodárstva to nie je zase taká obrovská rozhodujúca čiastka, takže ako vidíte perspektívu tejto dohody, vidíte nejakú možnosť zvýšenia objemu vývozu v tejto kategórii produktov, ako to vidíte, um, dal by sa ten vývoz zdvojnásobiť napríklad, pretože teraz sme napríklad hovorili aj o tom, že o 4 roky to bude o 175 zemepisných označení viac, čo je ale pomerne dlhší, dlhý čas, takže sa chcem spýtať, či na základe tejto dohody e, vzniká nejaká šanca rýchle zvýšiť e, export produktov so zemepisným označením z Európskej únie do Číny. Ďakujem veľmi pekne, kolegyňa Dom. Ďakujem, pán predseda, vážený pán riaditeľ. Aj mňa tešia, teší táto dohoda je to skutočná príležitosť pre naše podniky, pre našich výrobcov. Mám však dve otázky, ktoré tu už možno e, odzneli. Poprvé, môžete nám povedať viac o budúcich e, chránených označeniach, ktoré budú e, vybrané, akým spôsobom, ako budú strednodobo vyberané. A druhá otázka, no je tu tá dohoda, ktorú teraz podpíšeme s Čínou, ale súbežne je aj dohoda medzi USA a Čínou. Pýtam sa, či táto dohoda by mohla nejako spochybniť to, čo sa snažíme vybudovať s Čínou. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolega Buda. Ďakujem veľmi pekne, eh, pán predseda. Um, ak hovoríme o obchodnej dohode, tak eh, v prípade Číny eh, to hovoríme značením, ale pán riaditeľ, myslím, že ste nespomenuli sektor včelársky v tejto dohode, pretože my máme dlhodobý záväzok riešiť situáciu s falošnými produktmi a v tejto oblasti je problematický najmä med, falšovaný med z Číny. Ja sa chcem spýtať, či s týmto chcete nejakým spôsobom naložiť, pretože zvyšovanie obchodnej výmeny medzi EÚ a Čínou nie je zlé, ale, ale dôvodom by mohol byť práve falošný med, teda med, ktorý nie je rovnakej kvality ako med z Európskej únie Ehm, zmiešava sa s európskym menom a medom a potom je predávaný ako európsky. Takže ak toto nebude súčasťou dohody, tak to treba preskúmať, pretože to pre nás naliehavý problém. Ďakujem veľmi pekne. Keď sa už nikto iný hlasí k slovu, o slovo k tomuto bodu, chcel by som požiadať pána Kláraka, aby odpovedal. Ďakujem veľmi pekne. Možno by som začal tým, že um, predznamenám nasledujúcu tém, nasledujúci bod na programe, pretože budeme v, máme v programe výmenu názorov o nedávno uzavretej dohode medzi USA a Čínou a aj vplyve na naše polnohospodárstvo. Teda viacerí z vás sa pýtali, aký bude dopad Čiže aký bude dopad na obraz, oblast, tejto dohody na um, tú oblasť zemepisných označení. Takže troška predbehnem uh, tú diskusiu, ktorá asi nastane v nasledujúcom bode na programe. A ja by som bol, ja by som povedal hneď na začiatku, je to taká metafora, uh, chcel by som povedať, že hudba Richarda Wagnera nie je až taká zlá, ako znie. Takže keď sa pozriem na dohodu s Čínou, teda USA s Čínou, tak um, a jej prípadný dopad alebo neexistenciu dopadu na našu dohodu, tak je to podobne ako s tou hudbou od eh, Richarda Wagnera, o ktorej sa hovorí, že nie je až taká zlá, ako znie. Takže tá dohoda medzi USA a Čínou, eh, tá sa snaží do istej miery obmedziť eh, ochranu zemepisných označení v Číne. To je základ, to je, to je ako základný prístup. A pri viacerých prípadoch sa ukázalo, že tam, kde už existuje obchodná známka, ktorá konkuruje, s takýmto, ktorá konkuruje takémuto zemepisnému označeniu, alebo tam, kde názov je považovaný za generický názov, tá situácia nie je sporná, ale nie je z tejto dohody medzi USA a Čínou úplne jasné, ako tieto obmedzenia vlastne interpretovať. Čo by to znamenalo v praxi? Lebo napríklad, ak názov je v USA chránený obchodnou známkou alebo sa považuje v USA za generický názov, tak to znamená, že Čína potom e, môže odmietnúť uznanie takéhoto názvu za zamestnané označenie v Číne. Ak by to tak bolo, tak by to bolo v zmysle pravidel VTO nekozistentné a nelegálne, pretože zamietnúť zemepisné označenie alebo žiadosť o ochranu pod e, z dôvodu, z dôvodu zemepisného značenia je možné len, ak ide o názov chránený obchodnou známkou v Číne, alebo sa v Číne považuje za generický názov. Štátu takéhoto názvu v USA je úplne irrelevantný. my vnímame to ustanovenie e, v dohode medzi USA a Čínou, takže nás až e, neprimerane netrápi, pretože Čína by musela byť konzistentná s medzinárodným právom, keby chcela e, uplatňovať toto ustanovenie veľmi prísne. Dohoda medzi USA a Čínou tiež hovorí, že sa budú uplatňovať isté obmedzenia pre geografické e, označenia e, v prípade e, ešte nedoriešených žiadostí v Číne. Minulý rok Čína a EU formálne ukončili našu bilaterálnu dohodu a to ustanovenie v dohode medzi USA a Čínou neplatí, pretože Čína už e, pretlačila tie označenia cez svoj regulačný systém a na druhej strane vyšli s plnou ochranou. To znamená, že to už nie sú nedoriešené e, veci a dohoda medzi USA a Čínou e, tým pádom zmeškala vlak. A nerobíme si neprimerané starosti o túto dohodu. Poprvé preto, že Čína bude musieť dodržiavať medzinárodné záväzky vyplývajúce z VTO a po druhé bilaterálna dohoda, ktorú s nami uzavreli e, v prítomnosti Číny a ktorá prešla už cez ich domáci schváľovací systém, už teda prešla cez ten systém. A potom pokiaľ ide o tie ďalšie otázky, jeden poslanec poznamenal, že to trvá čine 5 až 6 rokov, kým ochránila 10 názvov. Na začiatku eh, tretieho tisícročia to znamená eh, či to nebude trvať dlho, kým eh, Čína ochráni ďalších 175 názov. Nie, nie je to tak. Je tam jasné ustanovenie v dohode, že tých 175 označení bude spracovaných a chránených v priebehu štvoročného obdobia. Takže povedzme, že 40 ročne sa spracuje a to isté platí aj na strane Európy. Nemám tu nejaké obavy. No a pokiaľ ešte ide o otázku toho, ako identifikujeme zemepisné označenia, ktoré treba chrániť. Robí sa to v konzultácii s našimi členskými štátmi, ktoré zasa hovoria so skupinami výrobcov a spolu identifikujeme tie názvy, ktoré majú obchodný význam v Číne alebo majú budúcnosti a budú mať v budúcnosti potenciálny význam v Číne, alebo sa už do určitej miery používajú. Takže sme sa zamerali na tie názvy, ktoré majú obchodný názov a kde je riziko imitácie alebo porušenia. Veľká väčšina 3000 európskych názvov sa e, exportuje mimo provincií, kde sa vyrábajú. Takže my sa zameriavame hlavne na tie názvy, ktoré sú dôležité z hľadiska medzinárodného obchodu. Ako rýchlo bude trh pre zemepisné označenie rásť v Číne? Nebude to revolúcia zo dňa na deň. Uvidíme e, významný e, nárast vývozu mliečných výrobkov, vína, e, tvrdého alkoholu a imitácie sa budú postupne odstraňovať z trhu a naše označenia, naše názvy získajú výlučné uh, práva a ochranu. A to znamená, že sa ich bude predávať viac. V tejto dohode musíme pripojiť aj obrovskú propagačnú akciu a to aj urobíme. A máme veľmi dobre e, financovaný európsky propagačný nástroj, ktorý poskytuje 80 finančných prostriedkov na e, takúto e, propagáciu a 20% musia zaplatiť výrobcovia. Potom to bola otázka, či sme hovorili s Čínou o vplyve 25-percentného e, cla v USA na naše vína a či Čína Ehm, môže nejakým spôsobom vyrovnať tento rozdiel. Ehm, nie, o tomto sme nehovorili s Čínou, ale keď sa pozriete na tie obchodné čísla, náš vývoz vína do Číny je nadalej veľmi úspešný a spolu s geografickou ochranou našich vín. Ehm, tieto vína budú naďalej expandovať. Už na teraz rýchlo rastúcom trhu. No a nakoniec tu bola otázka, o, o, ktorá sa týkala včelárstva. Nebola tu e, diskusia e, v súvislosti so zemepisnými označeniami, e, pokiaľ ide o falšovania, falšovanie medu. E, vieme, že je to problém. Hovorilo sa o tom na e, výbore Agri nedávno a uvidíme, e, čo môžeme urobiť aby sme sa uistili, že med, ktorý e, prichádza do EÚ, či už je to z Číny, Argentíny alebo ktorékoľvek inej krajiny, je naozaj pravý med a nie pančovaný med, e, ktorý je e, doplnený o cukor alebo o iné výrobky alebo síru. Ďakujem veľmi pekne za tieto odpovede a môžeme rovno prejsť k bodu 12 už trošku aj um, sa spomínalo niečo aj um, k bodu 12, to sa dalo očakávať. Je to výmena názorov o nedávno zavretej dohode medzi USA a Čínou. Um, niektorí sa obávajú, že Čína začne viac dovážať z USA, hlavne pokiaľ ide o fitosanitárne uh, normy v Európskej únii. A hneď by som odovzdal slovo pánovi Clarkovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako ste uviedli, sú tu tri prvky dohody medzi USA a Čínou a tie by mohli mať vplyv na polostárstvo EÚ v závislosti od toho, kedy a ako a či ich bude Čína uplatňovať. Súvisí to s SPS, eh, eh, prístupom na trh a geografickým označením. Takže prvý eh, prvok, ktorý nás trápia, aby som bol úprimný, je záväzok Číny zdvojnásobiť dovoz polnospodárských výrobkov z USA z 20 miliard dolárov ročne na zhruba 40 miliard dolárov ročne pre tento rok a budúci rok. Ide predovšetkým o soju a bravčové meso a iné druhy mesa. Potom ide o bavlnu, obilniny, etanol a e, morské plody. Očakávame, že dojde k výraznému zvýšeniu e, tohto dovozu, predovšetkým e, pokiaľ ide o bravčové meso a soju. Pričom Čína Eh, prestane dovážať eh, soju z Brazílie a eh, začne viac dovážať z USA. A takisto bude viac dovážať bravčové meso kvôli tomu, že Africký mor ošípaných zdecimoval stavy ošípaných v Číne. A nie je celkom jasné, ako tých 20 miliard dolárov navyše bude rozdelených medzi rôzne komodity, to zatiaľ nevieme. Vieme však, že Čína bude potrebovať eh, mať eh, každoročný rast HDP 10 aby absorbovali tieto dodatočné dovozy. Súčasný rast je 6 v Číne a zrejme eh, klesne v súvislosti s koronavírusom a problémy, ktoré súvisia s týmto vírusom. Takže tam je naozaj veľký otáznik či Čína naozaj zvládne takéto obrovské zvýšenie a v samotnej dohode je uvedené, že v prípade vyššej moci alebo neprepovídaných udalostí e, by e, ten dovoz e, mohol byť nižší. Ale je tu jasné riziko, že Európska únia bude v nevýhode tým, že ten obchod sa rozdieluje na viac zdrojov a tá nevýhoda by sa obmedzila, keby e, to zvýšenie dovozu sa týkalo Európskej únie. My nevieme, či to tak bude, alebo nebudeme vedieť viac o 6 mesiacov, keď uvidíme, aké to bude mať e, účinky na praktický obchod. Zatiaľ je veľmi skoro posudzovať, e, aký účinok to bude mať na Európu. Ale je tu naozaj veľká systémová otázka. Je mimoriadne ironické, že USA trvali celé roky na tom, že Čína musí e, dodržiavať princípy voľného trhu, že musí byť voľným trhom ako my. A teraz e, USA odsúhlasuje obrovskú dohodu a, a prehliada túto obrovskú dohodu, e, kde E, súkromné firmy dovážajú do Číny a obchádzajú e, to, čo bolo zavedené. To znamená, že Čína má ešte síce štátom riadenú ekonomiku, ale pritom e, USA odsúhlasujú, čo sa tam deje a čo nie. Takže je tu potom druhý bod, tu sú tie zemepisné označenia, ktoré nám e, robia vrázky na tvári, ale to už som vysvetlil, ako to je s tými geografickými označeniami. A e, tretia oblasť sa týka SBS, alebo teda e, fitosanitárnych opatrení, zdravotných opatrení. Tu budem úplne otvorený. Zdá sa, že Čína súhlasila s tým, že e, príjme E, hovedzie, e, ktoré bolo e, krmené hormónmi. Ak je to pravda, tak potom by to bolo zvrátenie dlhodobej politiky, teda my sme odmietali takéto hovedzie, ktoré je krmené hormóny. Čína takisto odmieta hodnotenie rizika, pokiaľ ide o rastový hormón, ktorý sa používa pre hovedzie meso a bravčové meso. Čína takisto súhlasila s tým, že e, preskúma a urobí revíziu e, uplatňovania GMO e, v USA, to priebehu 24 mesiacoch a potom ešte tu boli ďalšie veci, kde Čína buď zrýchli alebo automaticky poskytovať povolenia na eh, rôzne americké výrobky a bude ich udelať povolenia rôznym bytunkom, eh, zariadeniam, bude dávať certifikáty pre vývoz mesa a eh, ryby a morské plody. Mám tu dva postrehy k tomuto SPS. Urychlenie týchto oprávnenie povolení vrátanie uznania regionalizácie, e, pokiaľ ide o e, vtáčiu chrípku. To by mohlo pomôcť e, vývozom z EÚ, ak teda sa budú uplatňovať tie isté žiadosti a povolenia na vývoz, napríklad v lekárenskom sektore. Takže Urýchlenie e, týchto povolení pre USA by e, mohlo pomôcť aj e, Európe v rámci pravidel VTO, ale to bolo to pozitívnejšie a menej pozitívne je to, že sa mení politika, ktorá sa týka hormónov hovedzom mese a revízia subrektopárminu, teda toho rastového hormónu. Ak by došlo Eh, k zmene tohto stanoviska, tak potom by Európska únia bola v nevýhode, pretože rastové hormóny a ďalšie hormóny znižujú výrobné náklady pre amerických výrobcov. A chcel by som sa teda ešte vrátiť k tomu, čo som povedal predtým. To bude naozaj závisí od toho, ako bude Čína prakticky uplatňovať eh, rôzne záväzky a ustanovenia. Je tu samozrejme istý manevrovací priestor a mám pocit, že tá, e, ten súčasný strach a úzkosť, e, ktoré súvisia s koronavírusom a nervozita a nedôvera voči Číne, pokiaľ ide o e, potraviny a potravinovú bezpečnosť, všetky tieto obavy bude musieť zobrať do úvahy vláda, keď bude uplatňovať dohodu medzi USA a Čínou. Sunny Purdue, minister polnospodárstva USA tu pred dvoma týždňami a povedal, že veľa bude závisieť od toho, ako Čína bude realizovať tieto záväzky. Uznal, že je tu naozaj veľký manevrovací priestor. No a na záver by som chcel povedať, že si robíme obavy o túto dohodu medzi Čínou a USA, ak ohrozí našu, náš vývoz eh, hovedzieho mesa bráčového a hytiny, ak sa teda dostanú do nevýhody. A povedal som, že je to aj systémový rozmer, ktorý eh, tiež eh, si príliš neceníme. Je dojde tu k akému riadenému obchodu a my sme si mysleli, že sme ho v Európe zrušili už 80. rokov milého storočia. Takže my budeme monitorovať e, situáciu veľmi pozorne a myslím si, že niekoľko mesiacov vám budem schopný povedať, možno už v septembri, a ako hodnotíme účinky tejto dohody. Zatiaľ je ešte veľmi skoro povedať, aké účinky bude táto dohoda mať. Ďakujem veľmi pekne, Clark. To nebolo iba pozitívne, ale musíme to ďalej sledovať a kontrolovať, akým spôsobom sa bude e, realizovať táto dohoda. Kolinkia? Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za všetky poskytnuté informácie, pán Clark. Mne sa páčilo vaše prirovnanie s Wagnerom, ale polnohospodárstvo potravinová bezpečnosť, to nie je hudba. Aj keď e, ste sa nás pokúsili uistiť, predsa len mám isté ťažkosti byť úplne kľudný. Musíme naozaj inak rozmýšľať a e, k polnohospodárským a potravinárskym otázkam pristupovať trošku odlišne. Hudba a možno, že je tu e, kultúrna výnimka. E, myslím si, že by mala byť aj polnohospodárska výnimka, nielen, e, nehovorím to iba pre folklór, ide aj o našu schopnosť dobre uživiť všetkých a pri tých medzinárodných dohodách by sme mali byť trošku ľudskejší a keď hovoríte o tom, že Čína má rešpektovať e, pravidla VTO, Medzinárodnej obchodnej organizácie. Nemyslím si, že to spravia e, sami od seba. My, Európania, možno áno, ale nie iné krajiny. Takže to je skôr pripomienka, nie otázka, ale treba asi porozmýšľať trošku odlišne nad e, dohodami pri polnohospodárstve a potravinách pani kolegyňa Sander. Ďakujem, pán Clark. Mala som otázku, ale myslím, že ste sám e, naznačil, že máte e, veľa otázok alebo možno obav, e, ale ja chcem predsa len pripomenúť to, čo nás znepokojuje, pretože Čína chce kúpiť 40 e, miliard e, za 40 miliard amerických výrobkov, takže e, ako nahradiť dovoz od európskych dodávateľov. Hovorili ste o chove ošípaných a to dnes možno profituje z epidémie afrického moru ošípaných, takže tu bude E, potrebné byť obzvlášť obozretný a ja dúfam, že to tak aj spoločne na európskej úrovni dokážeme. Ďakujem a teraz pán Buda na záver. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za vašu otvorenosť aj za to, že ste hovorili o tom, čo vás nepokojuje pri dohode USA-Čína pre nás, plnospodárov v EÚ, mm, to môže byť škodlivé, takže musíme mať červené línie vo vzťahu s Čínou, čo sa týka ich vzťahov z USA. Ťažko sa mi chápe, že niektoré e, časti sveta e, využívajú rastové hormóny, ktoré je známe sú škodlivé pre ľudské zdravie, napriek tomu ich niektoré krajiny ešte používajú. Takže nepriamo, a to ma znepokojuje, sa tie produkty môžu ocitnúť v EÚ kvôli podvodom, treba byť obozretný. Číňania možno, že majú záujem o takéto uh, meso, uh, ale my nie. Takže musíme byť veľmi obozretní. Ďakujem. Uh, áno, ale ešte kolegyňa Tolre. Menšia pripomienka síce Čína je obrovskou starou krajinou. Bola tam e, úžasná e, ekonomická revolúcia za uplynulých 30 rokov. Dochádza tam k naozaj veľmi rýchlemu vývoju, hlavne čo sa týka spotreby Pamätáme si na škandál s mliekom, vtedy sa masívne dovážalo európske mlieko, alebo to, ako počet Číňanov ovplyvňuje cenu obilia a múky. Preto sa pýtam, či by sme zača- mohli začať hovoriť o konvergencii noriem. E, e, hormonálne hovedzie to nie je úžasné, ale e, európsky systém e, označovania bioproduktov sa neuznáva ani v Číne, ani v USA. E, sú možno vedecké základy, ktoré eh, potvrdzujú, že niektoré postupy nie sú dobré. Vedia to všetci, aj Číňania, aj USA. Takže možno, že by sme sa mohli snažiť eh, potiahnuť svet smerom nahor a nie eh, nadol. Ďakujem. A teraz kolega David. je určite dôležité zohľadňovať naše potreby a záujmy ale je dôležité vychádzať aj z budúcich predpokladov, ako sa budú vyvíjať potreby Číny, aké sú ich priority v kontexte geopolitickom, čo sa dá z toho vyvodiť ohľadne našich aj možnostiach do budúcnosti vzhľadom na eh, obchod v oblasti polnohospodárstva. Ďakujem, týmto sme. E, ale ešte pán Andriu na záver tohto diskusného kola. Ďakujem pekne, pán predseda. Nechcel som <laughs> vystúpiť pôvodne, ale predsa len som neodolal. Noví poslanci nepoznajú pána Klárka, ale my ho poznáme už od roku 2012. Takže Vy poukázujete na zlyhania multilateralizmu, ale neviem, či e, viacero bilaterálnych dohôd to plnohodnotne nahradí. Takže áno, snažiť sa pracovať v oblasti noriem, takže ťahať to smerom nahor aj pri e, zemepisnom označovaní pôvodu, tak by to bolo ideálne. Nechcem povedať, že som skeptický, ale predsa len vo vzťahu s Čínou, e, aký bude ďalší vývoj. A to, čo sa povedalo v Štrásburgu v minulý týždeň na medziskupine, skupine to, čo robil Trump pri e, vinárskom, vinohradníckom sektore, e, ukazuje tie slabé miesta. Častokrát sa hovorí, že všetko je v poriadku, ale potom e, v, v teréne sú predsa len aj vinári, ktorí bankrotujú. A keď bola tá kríza s mliekom, tak tu sa hovorilo, uh, že e, nie je všetko v poriadku a vy ste povedali, že všetko bude v poriadku, ale predsa len e, veľa výrobcov mlieka zbankrotovalo napriek tomu, takže treba tú kvalitu sa snažiť presadiť, a, a, ale možno, že sa opäť zasadzovať za ten multilateralizmus, pretože ten bilateralizmus nás oslabuje a ani to nie je podľa mňa v prospech európskeho polnohospodárstva. Ďakujem a teraz pán Clark dostane priestor, aby mohol zareagovať. Ďakujem všetkým, ktorí sa vyjadrili v tomto kole. Ja by som povedal, aj keď to nemá znieť ako hrozba alebo uistenie, uvidíme o pár mesiacov, čo to prinesie ako sa bude uplatňovať táto dohoda a aký dopad budeme na, bude mať na objem obchodu aj na európsky vývoz. Vývoz hovedzieho a hydiny do Číny rastie. E, majú veľký dopad po e, zvieracích proteínoch. E, ten trend asi bude pokračovať ale možno, že to predsa len trošičku e, sa spomalí aj kvôli USA. Um, ehm. taktiež pri uh, ošípaných uh, je to v náš prospech, čiže veľký nárast. Aj USA je možno rastúcim trhom. Takže to je aj e, analýza Brazílie, teda, že ten trh možno, že predsa len nebude e, stačiť všetkým. Pán Desel, súhlasím s tým, čo ste povedali. Už sme vyslali odkaz Číne a síce, že musia rešpektovať e, záväzky vyplývajúce z členstva vo VTO aj medzinárodné normy a ak tak spravia, tak nebude až taký negatívny dopad kvôli dohode USA-Čína, pretože e, budú rovnaké postupy schvalovania ako v kontexte EÚ. A Číňania majú e, záujem e, to aj získať eh, pri eh, hovedzom hydine a ošípaných. A potom ten kultúrny rozmer budeme potrebovať ešte viac v nadchádzajúcich rokoch, aby sme Číne aj iným trhom naznačili, že mm, najvyššia kvalita a udržateľnosť E, je to, čím sa riadi európsky sektor. Takže máme čo uvádzať ako príklad, ale musíme e, to neustále e, pripomínať našim zamorským partnerom, teda, že máme najväčšie kvalitatívne normy pri tej výrobe až po spotrebiteľov Malo by to byť aj v prospech e, čínskych spotrebiteľov, teda e, dať priestor alebo dokonca uprednostniť európskych výrobcov, ale musíme to neustále tento odkaz opakovať. Pán Buda. Hrozba podvodov alebo obchádzania pri hovedzom a tak ďalej dohoda USA-Čína nejako nezníži e, naše monitorovanie hraníc a pravidiel, ktoré sa uplatňujú na import, ako aj na e, interné produkty. To ma teda neznepokuje, ale skôr ma znepokuje to, že ak Čína prestane akceptovať e, hovedzie chované s pomocou hormónov, tak naša politika. Možno, že v oblasti hormónov tým bude podkopaná svojím spôsobom. Uvidíme, ako, to, ako sa to bude uplatňovať v praxi, to, čo je v tej dohode. Pani Tolere, vy ste sa pýtali, či je istá konvergencia medzi americkými a čínskymi normami, alebo nie. Áno, aj nie. pri niektorých osobitných produktoch Čína akceptuje americké normy a rozhodnutia o povolení napríklad e, náhradné mlieko pre kojencov a taktiež tie normy platné pre chov hovedzieho e, s pomocou hormónov, ale v iných oblastiach e, to tak nie je. Číňania sa neriadia americkými normálmi, ale medzinárodnými. A my vieme, e, že sú súčasťou regulačného prístupu. Nedá sa teda zo všeobecniť. Treba sa pozrieť na každé jedno možno konkrétne ustanovenie dohody. Dúfam, že som týmto odpovedal na otázky. Ak nie, tak tak rád spravím. Ďakujem pekne, pán Clark, za túto diskusiu, za vašu otvorenosť. Niektoré obavy e, má nielen parlament, ale aj komisia, teda hlavne e, v kontexte uplatňovania dohody USA-Čína a EU Čína. Dúfame, že čoskoro opäť prídete na pôdu nášho výboru. Ja, dann kommen wir. Ideme na ďalší bod, bod 13 nášho programu, stanovisko nášho výboru určený právnemu výboru nariadenie z roku 2011, základné pravidla pre eh, kontrolu právomocí eh, komisie zo strany členských krajín. Spravodajcom je tu pán Rope a odprezentuje nám svoje, svoju správu. 3-4 minúty by som povedal pán Rope. Ďakujem pekne. Ďakujem. Vážení kolegovia, kolegyne, um, vypracoval som stanovisko o implementačných právomociach Európskej komisie na základe balíka pravidiel ktorý sa týka koordinácie stanovisk členských krajín, konkrétne národných expertov. Potom sa vypracuje nejaký e, finálny dokument, nie je veľmi dlhý, ale podľa mňa dosť dôležitý, pretože aj my môžeme predložiť naše stanovisko právnemu výboru. A potom právny výbor asi musí vypracovať svoje vlastné stanovisko, ktoré potom bude predložené celému parlamentu. Takže viacero návrhov, napríklad zásada obozretnosti, ja navrhujem nasledovné a síce, ak sa právny akt týka ochrany zdravia alebo bezpečnosti ľudí, rastných zvierat, životného prostredia, tak by sa mal uplatňovať princíp obozretnosti a keď sa dosiahne dohoda, tak e, by nemalo byť povolenie udelené. Ďalší bod. Komisia navrhuje nezohľadňovať e, tie zdržania sa hlasovania. Hlasy za a proti. Tých hlasov nie je až tak veľa. To znamená, že každá členská krajina potom e, si musí vypracovať svoje vlastné stanovisko, takže podľa mňa by to nebol veľmi dobrý mechanizmus, pretože niekedy členské krajiny jednoducho nechcú dať najavo, aký majú postoj, zdržia sa hlasovania. Takže ja chcem zaručiť väčšiu transparentnosť. Nielen na to, aby sme donútili členské krajiny sa vyjadriť v hlasovaní, ale aby možno, že boli jasnejšie argumenty za a proti. Pretože všetky členské krajiny by mali mať opodstatnené stanovisko komisiu, ak komisia navrhuje, ak sa v prvom kole nedosiahne dohoda, aby boli zorganizované ďalšie ministerské zasadnutia. Ja si myslím, že je to zbytočné a nadbytočné ustanovenie, pretože to ehm, by iba od, oddiali konečné rozhodnutie. Takže ak nebude nebude potrebná väčšina hlasov, tak komisia by mala navrhnúť Európskemu parlamentu, aby bol pozmenený, doplnený hlavný právny akt. To je môj návrh. Ak právny akt bude naozaj významný, tak e, by sa obvyklý systém e, pretavil do akejsi e, slepej uličky. Potom sú tu ešte menšie zmeny a doplnenia, ale tu by som si rád vypočul aj ostatných kolegov a kolegyne. Takže ja navrhujem um, 21. február o 1 hodine ako lehotu na predkladanie pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov. Ďakujem pán Rope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 Ja si myslím, že členské štáty by mali eh, dať vedieť svoj názor na veci, o ktorých sa rokuje. My tu máme mechanizmus skrutínia dohľadu a pointou je zabezpečiť eh, politickú zodpovednosť eh, za implementačné akty, ktoré sú veľmi viditeľné a majú viditeľný dopad na európskych občanov, pretože sú tu určité situácie, kde Ehm, prostredníctvom toho mechanizmu skrutínia sa zavádza istý proces odvolania ako keby a preto rada a parlament e, vlastne takýmto spôsobom môžu získať informáciu o práci výboru a parlament by mal informovať komisiu o tom, e, keď e, návrh implementačného zákona prekročí ehm, to, to úvodné pole pôsobnosti ten eh, eh, postup eh, preskúmania sa týka ostatných implementačných aktov v oblasti SPP, rybolovnej politiky, životného prostredia, bezpečnosti, ochrany zdravia, ako aj bezpečnosti ľudí, zvierat a rastlín. No a takisto je potrebné v prípade, že takýto implementačný akt e, treba implementovať e, hneď. A na to, aby sa zabránilo deformácii trhov, tak e, parlament napríklad komisii môže namietnúť, že implementačný akt prekračuje určité hranice. My chceme, aby členské štáty do tohto rozhodovacieho procesu boli zapojené. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Andrew. Ďakujem. V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi Rope za veľmi kvalitnú prácu a správu. Stotožňujem sa s tou zásadou obozretnosti, O tom sme e, dlho hovorili v predchádzajúcom volebnom období. Netreba to teda nejako spochybňovať. A tak ako ona, nie, ja nie som presvedčený o tom, že hlavná zmena komisie, teda čo sa týka kvalifikovanej väčšiny, že to vyrieši súčasné problémy. Neviem si predstaviť, že by sa odmietalo povolenie na uvedenie na trh základných produktov a neviem, či kvalifikovaná väčšina by automaticky znamenala zamietnutie povolenia. Pritom je tu e, základný dokument, kde sa s takýmito povoleniami počíta, takže ide o to odpovedať áno alebo nie tým, ktorí predložia nejakú petíciu. Som tiež za posilnenie transparentnosti, ale nie som za to, aby sa menovali konkrétni zástupcovia členských krajín. Neviem, čo by to malo e, priniesť. A na rozdiel od toho, čo je v návrhu, ja e, podporujem e, ten apelačný výbor na ministerskej úrovni a jeho využitie. Ďakujem. Vielen Dank, Herr Ďakujem veľmi pekne, kolega Hojtman. Ďakujem pekne, pán predseda. Tiež chcem poďakovať spravodajcovi. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme skúmali celý postup e, komplexne. Ja si myslím, že v tejto chvíli je to troška problematické a medzi členskými štátmi je akýsi súboj a nie je kvalifikovaná väčšina proti a komisia má potom povinnosť rozhodovať e, samostatne a musí napríklad spracovať e, stanovisko EFSA. Potom parlament príde a povie, že to nie je správne rozhodnutie a takýmto spôsobom ako si da, um, e, kazíme meno agentúram, ktoré sú tu v Európskej únii na tento účel založené EFSA a tak ďalej. Keď nemáme nejakého vedeckého rozhodca, rozhodcu, ktorý posudzuje, čo je bezpečné a čo nie je, tak uh, a potom sa tu doťahujeme v tejto snemovni na politickej úrovni o tom, čo je dobré a čo nie. A takto toto môže trvať do nekonečna. Čiže ja len chcem uplatniť princíp obozretnosti, totiž nemá veľký zmysel um, um, vyžiadať si stanovisko EFSA a potom na neprihľadať. Takže ja nechcem, aby sme kladli vinu našim agentúram nezaslúžene. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa Aguilar. Ďakujem, pán predseda. Toto je návrh, ktorý už relatívne starý a je to návrh, ktorý bol odmietnutý priamo jednomyselne, vzhľadom k tomu, že neobsahoval niektoré veci, ktoré sme tam chceli mať. A predseda Juncker chcel počas e, procesu schvarovania fitosanitárnych produktov prihľadať aj na názor členských štátov, ale e, ten cieľ bol troška iný. Chceli, bol, bol cieľ tie rozhodnutia menej e, riešiť na politické úrovni a viac na vedeckej. A tento návrh sa pôvodne nepáčil nikomu, ani pôvodnému komisárovi pre zdravie, pánovi Andriu Kajtisovi, ani väčšino, väčšine členských štátov, už vôbec nie tomuto parlamentu. A ja mám pocit, že tento návrh bol zamietnutý absolútne, bol jednoducho zamietnutý ľudovým, tak povedať, s ľudovým hlasovaním. Čiže ja súhlasím s pánom Rope v tom, že tiež navrhuje zamietnúť e, tento návrh komisie, takisto súhlasím s dôvodmi a ak e, schvalovanie určitých produktov, ktoré e, teda tento postup pán Rope kvalifikuje ako rozumný, tak to nemá žiadny základ. Jednoducho my produkty, ktoré sú určené pre našich polnohospodárov, musíme schvalovať, schvalovať osobitným postupom, ale musíme zabezpečiť to, aby v rozhodovaní e, nefigurovali ani tak politické, ale skôr vedecké e, ohľady. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa spýtať, či ešte niekto chce do diskusie zasiahnuť, pretože ja nemám žiadne ďalšie žiadosti o slovo. Ak to tak nie je, tak by som... Aha, pán Flanagan, pardon, kolega Flanagan. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja si myslím, že tá myšlienka, že by členský štát mohol e, sa zdržať z hlasovania alebo sa skrývať za nejaké um, pseudomorálne ohľady je smiešná a ak máme vysvetliť, alebo teda ak by sme mali vysvetliť, prečo, bol vypustený, prečo bolo vypustené úvodné ustanovenie 8c a prečo sa zavádza nová úroveň odvolania, um, možno to nie je zlé, ale v konečnom dôsledku dáva zmysel to, aby nám členský štát povedal, čo si myslí, prečo by to malo byť zlé. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Keď sa už nikto iný nehlasí o slovo, tak by som rád vzdal slovo komisie. Pani Kristence, nech sa páči. Yes, hello. Ďakujem pekne. Príjemné popoludne. O tejto veci sa hovorilo aj na Juri, takže sme sa museli trocha vymeniť, ale e, vítame tento návrh a my mám pocit, že nedošlo k nejakému pokroku. Za tri roky e, rada sa stavia k tomuto návrhu relatívne váhavo, takže sme radi, že parlament v tejto veci znova um, vykonáva nejaké kroky. Váš postoj samozrejme bude zohľadnený v práci výboru Jury a e, takisto na rade, kde sa o tomto bude opakovane rokovať. Ale situácia tá je naďalej relatívne stabilná, pokiaľ ide o čísla, odkedy tento návrh bol vykonaný. Teda ja vidím, že v princípe súhlasíte s tým, že treba niečo urobiť, aj keď riešenia sa líšia, e, spravodajca tu navrhuje niečo a myslím, že tu máme jednu vec a to je, že je veľmi dôležitá transparentnosť. V tomto sa zhodneme a riešenie toho, aby existovalo pozitívne hlasovanie, tak to je vec, my sme túto vec e, zavrhli z toho dôvodu, že to nebolo um, reálne. Celý systém komitológie pracuje na, na, na základoch reverznej väčšiny, takže toto je niečo, čo umožňuje, aby tento systém fungoval a nebol zablokovaný na, napríklad na úrovni výboru, aj keď, samo, aj keď samozrejme potom vzniká riziko toho, že nás niekto napadne na uh, súde, pretože niekoho povinnosti alebo právo boli zablokované v základnom akte, oproti, oproti základnému aktu, ale ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz odozdávam slovo kolegovi Ropem, aby to celé zhrnul. E, ďakujem pekne všetkým tieňovým spravodajcom kolegyňam a kolegom za ich e, názory, pripomienky a konkrétne návrhy. Ja veľmi napäto budem očakávať vaš konk- konkrét, vaše konkrétne návrhy, ktoré dúfam prídu písomne a následne by sme sa mohli pokúsiť e, nájsť riešenie. Takže budem čakať do piatka 21. februára 1 hodiny popoludní. Ďakujem veľmi pekne. Lehotu ste počuli. Dokedy môžete posielať pozmeňovacie návrhy? A týmto sme sa dostali k bodu 14 nášmu vypočutiu. Rečníci k tomuto vypočutiu boli pozvaní až na 16.30 to znamená, že si dáme teraz malú prestávku, ale potom začneme presne o 16.30 a toto vypočutie budem potom trvať dve hodiny. Takže uvidíme sa o 16.30. Ďakujem. zlepšovať. Okay, so dear... Dobre, drahé kolegyňa a kolegovia, poprosím vás, aby ste sa usadili. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobre, drahé kolegyňa a kolegovia, budeme pokračovať v našom zasadnutí a pustíme sa hneď do ďalšieho bodu, ktorým je verejné vypočutie pod názvom Podpora EÚ v oblasti inovácií v polnohospodárstve. My tu máme dva, teda diskusia organizovaná do dvoch panelov. Prvý sa týka spoločnej polnohospodárskej politiky a osobitne Európsk, projektu európskych inovácií v polnohospodárstve a k tomuto máme troch ehm, panelistov a v paneli číslo 2 sa budeme zaoberať e, problematikou Horizontu Európa, teda to je rámcový program pre výskum a vývoj 2021 e, až 2027. Tam témou bude tiež polnohospodárstvo, tiež to bude iste veľmi zaujímavé. A potom by som ďalej navrhol to, aby sme sa pustili do práce a každý rečník e, dostane 10 minút. To je čas, ktorý sa vám bude zobrazovať tu hore na vašu prezentáciu. A potom dostane 5 minút komisia a následne budeme mať priestor na 25 minútové kolo e, otázok a odpovedí a e, toto sa týka panelu 1 aj panelu alebo bloku 2. Takže teraz by som navrhol, aby sme sa hneď pustili do prvej rečníčky. <laughs> pardon, aby sme dali slovo prvej rečničke, ktorou je pani Eli Ciforu, dúfam, že sa to vyslovil správne, hovorí rečník, je generálnou riaditeľkou pre, alebo teda v Grécku v organizácii Gaia Epichairain. A tiež e, e, je tu rečník, alebo teda Gaja Epichajren je členom Kopa Kožeka e, za Grécko a teraz odozdávam pani Cifuru na 10 minút slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vyslovili ste to dokonale, hovorí rečníčka. Chcem poďakovať všetkým poslankyňam a poslancom, ktorí sú členmi výboru Agri um, za to, že sú dnes tu a že, si, e, že sú ochotní si vypočuť naše názory a skúsenosti z Grécka a zároveň, že nám dovolia pohovoriť o výzvach, ktoré riešime u nás v oblasti poľnohospodárstva. Moja prezentácia sa bude zameriavať na digitálne inovácie, vzhľadom k tomu, že toto je oblasť, do ktorej sme sústredili svoje snahy v uplynulých rokoch a našťastie nie sme jediní. Domnievame sa, že všetci sa asi zhodneme v tejto sále, a nielen v tejto sále, na tom, že digitalizácia je katalizátorom udržateľného rozvoja v európskom polnohospodárstve ako takom a preto je e, horizontálnym cieľom aj v budúcom návrhu SPP a takisto je to kľúčový faktor úspechu E, Európskej ekologickej dohody, teda tej dohody Green Deal, ktorú označila komisia. Ja e, chcem približiť systém inteligentného polnohospodárstva v Grécku a príspevku tohto systému pre grécke polnohospodárstvo. To je prvá časť mojej prezentácie. A v druhej časti by som sa chcela podeliť e, s vami o to, čo sme sa doteraz naučili, teda určité ponaučenia. A takisto by som rada prišla s určitými odporúčaniami pre budúcu tvorbu politiky na úrovni Európskej únie. Začala by som však Najprv predstavením mojej organizácie, ktorá, ak to môžem povedať, je e, stelesnením inovácií, pretože e, táto organizácia je širokou koalíciou, koalíciou 75 e, družstiev a asociácií, ktoré združujú 150 tisíc polnohospodárov a zabezpečujú ich spoluprácu smerom k konkurencieschopnejšiemu a udržateľnejšiemu gréckému polnohospodárstvu. S týmto cieľom naša organizácia Gaia Epicherein e, investuje do systémov znalostí a inovácií, a to osobitne technologických, prostredníctvom šírenia skúseností a znalostí e, s využitím strategického IT partnera, ktorý vytvoril tzv. inteligentný systém polnohospodárstva Gaia Sense. Ako tento systém funguje? My zbierame údaje zo štyroch rôznych zdrojov. V prvom rade z terénu, v tomto prípade z pola. E, sú tu, e, systém, e, sú to senzory proximity, ktoré merajú určité parametre, ako je vlhkosť pôdy, kvalita vody a atmosféry. Ďalej využívame informácie zo satelitného systému, najmä systému Copernicus, ktorý, do ktorého investovala Európska únia. Máme tu teda sledujeme napríklad fenomenologické parametre rastlín, ale aj iné parametre. A ďalej dôležitým parametrom, ktorý sledujeme, a tu sa vyžaduje aktívna účasť vedcov v e, tejto rovnici, tak povediac. Vedci prispievajú znalosťami, ale prispievajú aj e, okamžitými e, pozorovaniami, vzorkami, pôdy, vzorkami listov, čo je veľmi dôležité, pretože tie senzory sami nedokážu sprístupniť všetky potrebné informácie na to, aby sme dokázali um, vypracovať naozaj hodnotné poradenstvo na tej vyššej úrovni. No a uh, posledným, avšak nie najmenej dôležitejším zdrojom informácií je samotný polnospodár. Toto je zdroj veľmi dôležitý z toho dôvodu, že vstupy, ktoré nám poskytujú farmári počas aj po implementácii tohto systému inteligentného poradenstva je veľmi dôležitý na to, aby sme dokázali tento model kalibrovať a zabezpečovať presnejšie a efektívnejšie poradenstvo v nasledujúcom pestovacom eh, období. A eh, preto tieto údaje, ktoré zozbierame, následne analizujeme na základe eh, pestovateľského modelu, ktoré, ktorý je prispôsobený plodine a zemepisnej oblasti. A s pomocou agronómov predtavujeme tieto informácie do jednoduchých rád pre polnohospodárov, ktorí dostávajú takéto, takéto rady potom buď na telefón alebo prostredníctvom SMS-ky, respektíve môže využívať aplikáciu, ktorú sme na tento účel vytvorili. Čo meriame? Toto je veľmi, <laughs> veľmi farebná informácia s mnohými políčkami, nebudem hovoriť o úplne všetkých, len chcem dať predstavu o bohatosti týchto informácií a meraní, ktoré máme k dispozícii od, zo všetkých týchto, týchto zdrojov údajov. Otázka je, čo s týmito dátami robíme. Ako som povedala predtým, poskytujeme v konečnom dôsledku inteligentné poradenstvo pest, eh, polnohospodárom, teda pestovateľom, respektíve chovateľom. Tie informácie sú zložené z troch informácií. Eh, hnojenie, zavlažovanie a eh, konfigurácia plodín, eh, teda e, v prípade hnojenia radíme e, typ a množstvo, e, v prípade závlahy takisto množstvo a v prípade ochrany rastlín typ aktivity, ktorý treba vykonať z hľadiska ochrany rastlín. No a teraz hovoríme o mm, Um, prínosoch, ktoré nie sú viditeľné, ale v nasledujúcej PowerPointovej prezentácii, alebo tej PowerPointovej prezentácii, ktorú dostanete, si to môžete pozrieť podrobne. Toto sú výstupy alebo výsledky za prvé dva roky implementácie e, systému GeoSense pri deviatich rôznych plodinách. E, myslím si, že tie čísla hovoria sami za sebe. My sme sa dostali až na 63 percentné zníženie použitia e, prípravku na ochranu rastlín a 45 percentné úspory vody pri bavlne. vieme, že bavlna je plodina, ktorá um, je veľmi smedná, takže je dôležité znižovať uh, objem uh, vody. 65-percentné zníženie uh, použitia hnojiv pri stolných, stolných broskyniach, zvýšenie produktivity pri bavlne, ak zohľadíme kumulatívne zníženie objemu vstupu a zvýšenie produktivity, tak sa dostávame až na 36-percentné celkový prínos v prípade olív napríklad pre farmára. Ale toto nie je len o číslach. Inteligentné polnohospodárstvo konkrétne dosahuje nielen zníženie nákladov na produkciu a zníženie, zníženie rizika, ktoré ohrozuje eh, polnospodárskú produkciu, dokážeme tiež výrazne zvýšiť kvalitu produktov, vzhľadom k tomu, že v produktoch sa následne nachádza menej reziduí, e, produktov na ochranu rastlín a tiež e, zabraňujeme environmentálnym rizikám, ako, je, ako sú suchá dezertifikácia a, a zavádzanie nerovnováh do, do ekosystémov. Takže v budúcnosti chceme takýmto spôsobom hľadať rovnováhu medzi udržateľným rastom e, európskeho polnohospodárstva a dostatočnou produkciou. Niekoľko kľúčových e, prvkov nášho prístupu je, o ktorých ja sa domnievam, že sú signifikantné z hľadiska našej budúcej práce, určité myšlienky, ktoré už v tejto chvíli máme. Teda prvá takáto črta sa týka potreby demokratizácie inteligentného polnospodárstva, tak aby bolo k dispozícii pre všetkých európskych polnospodárov, aj tých, ktorí nemajú investičné kapacity k dispozícii, respektíve tých, ktorí sú malí alebo e, No teda sú stred, stred, strednými a malými polnohospodármi, čo sa týka mojej krajiny osobitne. No a my sme e, tu uplatnili e, podnikateľský model, ktorý nazývame inteligentné polnohospodárstvo ako biznis model. To znamená, že infraštruktúra sa prevádzkuje na úrovni určitej centrálnej e, entity, to sme my, tento subjekt to sme my, to je tá koalícia farmárov združená v našom združení a farmári platia len predplatné, ktoré vo výške 1,5 až 3 celkovej hodnoty výstupov e, z tej farmy, ktorú prevádzkovateľ, teda polnospodár prevádzkuje. Ďalšia vec, ktorú chcem zdôrazniť, sa týka e, toho, že sa zameriavame na ľudí a na to, ako ľudia fungujú, aj v tom, ako tieto, toto svoje poradenstvo štruktúrujeme. Čo to znamená? Znamená to, že nejde len o technológiu samotnú, nám nejde o technologické riešenie, ale o to, ako polnospodár tie informácie môže využiť e, o to, ako ich pretaví do reálnej výhody pre seba a pre svoju farmu. Čiže e, my sa snažíme o to, aby to riešenie bolo interaktívne a aby prihliadalo na lokálnosť týchto polnospodárských činností a zároveň sa snažíme o nejaké holistické e, zužitkovanie týchto údajov tak, aby tak povediac, na tom e, získali všetci, pričom poradca to je kľúčová osoba pre toho polnospodára, to je akýsi sprostredkovateľ tých inovácií, ktorý podporuje polnospodára a jeho e, firmu alebo farmu v e, celom tomto procese. Takže toto je mapa súčasného priestava Rusie. Sem vidíte, že máme pilotné projekty aj v niektorých iných európskych krajinách a samozrejme je to pokračujúca práca. Pokiaľ ide o financovanie z EÚ, podarilo sa nám e, významne podporiť našu prácu cez e, programy Horizon 2020, ale aj koheznú politiku. E, pokiaľ ide o spoločnú hospodárskú politiku, došlo k istému neskoreniu pri uplatňovaní tých opatrení, ktoré boli pre nás najzajímavejšie v oblasti rozvoja vidieka, tak um, to eh, viedlo k tomu, že niektoré eh, opatrenia ešte neboli uvedené v našej krajine. Čo sme sa naučili? Ako vidíte na tomto slajde, napriek tomu, že sa nám podarilo dosiahnuť veľa dobrých výsledkov, ešte vždy máme pred sebou veľa práce. V prvom rade je tu vždy veľmi eh, nízke povedomie v polnospodárskej komunite a toto je jeden z najfragmentovanejších, najslabších eh, v Európskej únii a to vôbec nepomáha. Pokiaľ ide o plnohospodárov, chcela by som identifikovať tri kľúčové bariéry. Poprvé, prvé, Polnospodári potrebujú istú záruku, aby mohli predovšetkým prvom roku, ktorý je prechodným rokom, až kým nevidia prínosy tohto prístupu, aby teda mohli sa do toho pustiť. Potom dôvera. Dôvera je kľúčové slovo, kľúčový faktor nielen pre prijatie, ale aj úspešnú implementáciu inteligentného polnospodárstva. A potom celkovo si myslím, že farmárska komunita potrebuje presun mentality z tradičných tradičných typov poradenstva k inovačnému poradenstvu, aby pochopili, čo môžu získať eh, z takéhoto poradenstva. A potom, pokiaľ ide o poradcov, je tu eh, nedostatok eh, vzdelávania a prepojenia na ostatných, ktorí majú vedomosti v oblasti poľnohospodárstva. Teraz opustíme Grécko a poďme do Európy Pozrime sa na výzvy, úlohy a ciele, ktoré máme pred sebou v súvislosti e, s ekologickým dohovorom a SPP po roku 2020. Myslíme si, že dôležitým prínosom, pokiaľ ide o tri prvky e, udržateľnosti sú také, že by sme mali zabezpečiť spravodlivý eh, prechod pre všetky sektory a všetky hospodárov EÚ. Chcela by som zdôrazniť, že digitalizácia nie je eh, prostriedkom eh, a cieľom sám o sebe, ale je dôležitý Potrebujeme koordinované, cieľené a dostatočne financované politiky. To znamená, že akýkoľvek politický prístup, ktorý nevychádza z prístupu, že nemožno dosiahnuť environmentálnu udržateľnosť bez eh, sociálnej, ekonomickej eh, udržateľnosti eh, by viedlo k neúspechu. A potom ďalšie konkrétne posolstva. Tu mám tiež Horizont Európa. Myslím si, že e, polnospodárska e, komunita by mala byť v centre inovačného procesu a nástrojov. Mali by sme uľahčiť e, prácu poľnohospodárskej komunite, mali by sme ich menej zaťažovať bremenami, administratívnymi bremenami a mali by sme im pomôcť pokryť ich náklady. Pokiaľ ide o aký sme plne v súlade s komisiou, musíme posilniť úlohu poradcov, ale samozrejme je tu veľa rozdiel medzi členskými štátmi a čoraz menej podobných čert v rámci SPP. Potrebujeme investície v súvislosti s plánom eh, ekologického dohovoru. Potrebujeme eh, inteligentnú ekoschému. Eh, to je niečo, čo predstavené Kopa Kočeka podporíme to, čo hovorili všetci o prechodnom období, o prechodnej fáze a potom potrebujeme aj schémy pre e, verejné e, družstva. E, tie sú dôležité pre budovanie dôvery a aj pre budovanie územného prvku, ktorý si všetci želáme. A potom sa musíme zamerať na výchovo a vzdelávanie. Ďakujem veľmi pekne. teraz e, trošku e, preťahujeme čas, ale odovzdám hneď slovo Nikovi Lemkinovi, je zodpovedný za biopolitiku e, v Research and Business Consulting a pochádza z Nemecka. Nech sa páči, máte slovo 10 minút. Ďakujem. Budem hovoriť po anglicky, pretože je to môj rodný jazyk. Chcel by som hovoriť o, o pojme inovácie počas tejto prezentácie, pretože niekedy, aspoň v niektorých krajinách sa inovácie vnímajú dosť úzko. OECD definuje inovácie ako uplatňovanie nového alebo výrazne zlepšeného produktu, tovaru alebo služby. Môže to byť aj marketingová metóda, alebo môže to byť aj nová organizačná metóda v obchodnej praxi, takže je tu naozaj celá škála rôznych vecí. Práve sme si vypočuli niečo o digitalizácii, ktorá by sa uplatňovala v inom zmysle, než sme doteraz chápali. Ale často to začne invenciou. Prídete s novým výrobkom a to je koniec celého príbehu, to je tá inovácia, ale že to musí ísť ďalej, treba e, to prijať, e, treba začať e, používať daný produkt, takže inovácia je podľa mňa proces, nie je to iba vec alebo predmet. A myšlienka inovácie musí začať pôvodnou myšlienkou a musí prejsť až do interakcie s užívateľom v istej situácii sú tu dva eh, rôzne pohľady na inovácie a to je veľmi dôležité. Eh, myslím si, že spoločná polospodárska politika eh, si s tým zatiaľ vedela dobre poradiť a rozsiahla koncepcia inovácií je vnímaná polnospodárstva ako niečo, čo je technológia alebo niečo, čo je zamerané na produkty a je to často spojené so spoluprácou zameranou na e, vytváranie e, niečo pre plnospodárov. Je tam aj sociálny aspekt a e, zamer, zameranie je skôr na ten vynález, nie na inovátora. Inovačný systém je úplne v súlade s AKIS a to znamená, že Treba uplatňovať e, všetky vedomosti na dosiahnutie sociálnych, ekonomických alebo environmentálnych výstupov. Treba sa e, zamerať na interakciu medzi e, zainteresovanými stranami a chcel by som tu zdôrazniť hlavne úlohu polnospodárov, pretože mnohé veci v polnospodárstve existujú tak, ako ich poznáme mm, E, napríklad používanie pôvodných rastlín, ale potom sú to aj inovácie, ktoré prichádzajú z polnopsárskej komunity, nie z priemyslu ani z výskumu, ale jednoducho inovácie sú tou tvorivou silou, ktorú treba uznať a podporovať. Potom by som chcel hovoriť aj o ekologických inováciách, pretože si myslím, že ekologické inovácie musia ísť ruka v ruke s technologickými inováciami. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako možno rozvíjať ekosystémy, návrh ekosystémov, tak aby sme dosiahli požadované výsledky. Sú tu dve cesty, ktoré sa možno ubrať e, budem hovoriť o niečom, čo sa nazýva scenárom premeny e, efektívnosti. Mnohé výstupy inovácií majú zvyšovať efektívnosť, niekedy e, majú nahrádzať e, veci menej škodlivými vecami, ale málo kto sa zameriava na nový návrh systémov, aby vôbec nedochádzalo ku problémom. Tu som uviedol fotku ovce, ktorá je čakanku. Um, ehm, ovce mávajú parazity a majú problémy a potrebujú jesť hodné rastliny. Ehm, preto začíname ehm, skúmať, aké rastliny tu môžu zohrávať úlohu a môžu znížiť množstvo parazitov, ktoré majú ovce a preto krmíme ovce takými rastlinami, ktoré im pomáhajú zbaviť sa parazitov. Čakanka je zaujímavá, pretože pastviny e, s veľkým množstvom e, čakanky e, pomáhajú rýchlejšie rozkladať uh, oviec. Takže e, čakanka na pastvinách je naozaj veľmi dôležitá na kontrolu parazitov e, oviec. Takže toto sú ekologické inovácie v polnospodárskom kontexte. Takisto by som chcel povedať, že systémy, ktoré obmedzujú vstupy ako je inovačné um, um, pohospodárstvo sú dôležité. Um, polnospodári si nepovedia, majú problém, uh, používam veľa uh, pesticídov a nejako to musí vyriešiť. Nepovedia si, že majú problém a teraz začnú hľadať na to riešenie. Toto sa rieši potom v rámci ekológie, čo je tiež relevantné uh, v tejto súvislosti. Je tu veľmi veľa rôznych definícií, ktoré sa týkajú agroekológie Sú tu definície z akademickejšieho pohľadu, potom sú tu definície z radikálneho sociálneho pohľadu a zistíte, že sú tu viaceré systémy, ktoré možno opísať ako agroekologické, aspoň z časti. Týka sa to napríklad aj permakultúry. V Spojenom kráľovstve som viedol e, skupinu, ktorá skúmala e, e, túto agroekológiu. Môžete sa na to pozrieť na webovej stránke, ak máte o to záujem. Potom je tu otázka, ako e, môžeme urobiť tieto otázky relevantnejšími alebo ako ich môžeme podporiť e, v rastlinnej SPP. Poprvé e, si myslím, že je tu o mnoho väčší potenciál v rámci zelenej architektúry a v rámci nových ekoschém. Je tu väčší potenciál zamerať sa na funkčné agroekologické systémy a prístupy. A v tomto kontexte sa dá pozrieť na inovácie v rámci e, verejného tovaru alebo tovaru verejného zájmu. V tomto zmysle je podľa mňa e, dôležité aby eh, SPP mala dostatok informácií a, mohla tak, eh, a vedomosti mohla tak podporiť eh, tieto zelené inovácie. Minulý týždeň bol uverejnený sprievodca. Ak máte záujem, môžete nájsť vytlačenú verziu, ako aj online verziu. Potom je dôležitý výskum. Myslím si, že rámcové programy EÚ boli mimoriadne dôležité pri tom. Jedna z inovačných platform TP Organics sa zameriava na agroekologické nápady a inovácie, takisto sa zameriava aj na diskusie o Európskom inovačnom partnerstve, ale sú tam aj zaujímavé národné programy. Napríklad vo Francúzsku Národné výskumné stredisko e, financuje programy, aj financoval programy koncom minulého roku a to bol veľmi zaujímavý príklad, e, ako možno dramaticky zmeniť koncepcie. Napríklad pre tento výskumný program chceme e, predpokladať, že pesticídy už nie sú k dispozícii. Čo budeme robiť inak, keď už nemáme k dispozícii pesticídy? a celý program 30 eh, miliónov eur eh, sa zameral na toto a z niektorých aplikácií, ktoré som videl, zišli naozaj veľmi uh, zaujímavé námety a inovácie. Potom v Nemecku majú ekologické polnohospodárstvo, to je ďalší projekt a ten sa veľmi zameriava na otázky ekologických riešení, na niektoré prvely, ktorým polnohospodári čelia. A v tomto kontexte by som chcel tiež zdôrazniť, že sú tu príležitosti pre národné e, spoločnosti a národnú spoluprácu. Výskumné programy EU boli tiež veľmi dôležité a klastre, ktoré sa týka aj napríklad diversifikácie plodín. E, to je jeden z príkladov e, takýchto programov sú. Niektoré e, krajiny, žiaľ, moja domovina Spojené kráľovstvo je jedno z nich, kde je veľmi málo finančných prostriedkov k dispozícii na ekologické poľnohospodárstvo. My sme závisli vo veľkej miere od európskych finančných prostriedkov Takže tieto finančné prostriedky zabezpečujú ďalšie e, výskumné projekty. Potom tu máme EIP Agri. E, myslím si, že tam je dohromady 900 skupín. Je to veľmi úspešná iniciatíva, nová politika, ktorá bola prijatá e, po viacerých krajinách, v niektorých viac, iných menej. A veľmi nadšení sa do toho pustili tí, ktorí hľadajú ekologické alternatívy a polnospodárske skupiny. Takže e, naozaj veľké percento tvoria tieto polnospodárske skupiny, ale väčšina projektov spadá pod agroekológiu. Boli tu aj niektoré naozaj zaujímavé e, zámerové skupiny, napríklad organické polnospodárstvo, ďalej je tu dôležitá podpora spolupráce medzi rôznymi aktérmi. Tuto môžu firmy a polnospodári spolupracovať na inováciách, takže som veľmi za to, aby sa toto zachovalo aj v budúcnosti. Na záver by som chcel zdôrazniť, že inovácie sú pre mňa proces, nie produkt. Musíme podporovať celý proces, musíme mať ekologické inovácie ako ústrednú časť tohto celého. Samozrejme je to doplnok technologických inovácií, nie je to náhrada za technologické inovácie. Veľmi rád používam svoj notebook Eh, takže technologické inovácie stále hrajú svoju úlohu, ale musíme sa postarať o to, aby ich eh, nadalej podporovali v európskych programoch aj v budúcnosti. A myslím si, že je mimoriadne eh, dôležité, aby sme podporovali zelenú architektúru, pokiaľ ide o produkty verejného zájmu. Ďakujem veľmi pekne. Vypočuli sme si dve prezentácie a teraz by som chcel udeliť slovo komisii. Nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Je mi potešením tu byť s vami. A tiež by bolo poteše vypočuť si odborníkov. Pre nás je jasné, že vedomosti a inovácie sú veľmi dôležité pre polhospodárov a vidiecké eh, komunity, aby naplnili eh, ciele eh, a výzvy zajtrajška. E, treba e, polnospodárom pomôcť aj lesníkom a vidieckým komunitám a pri tejto pomoci bude výskum a inovácie e, mimoriadne dôležité. Práve sme si vypočuli a videli príklady, ktoré to potvrdzujú. Myslím si, že inovačné riešenia sú naozaj potrebné, aby sme dnešné výzvy premenili na príležitosti pre polnospodárov a pre lesníkov. A hlavná téma, a nikto práve spomenul, je tá, že ak chceme mať rýchlejšie a trvalejšie účinky takýchto e, inovácií, je najlepšie, keď e, tieto inovácie e, vymyslia ľudia spolu. Preto by sme nemali hovoriť o lesníkoch a polnospodárom, mali by sme hovoriť s nimi, aby sme vedeli, kde budú potrebovať tie inovácie v budúcnosti a pod ktorý program to najlepšie zapadne, napríklad pod Horizon aby sme sa uistili, že to, čo robíme, bude mať naozaj účinok v teréne. Je už veľa vedomostí k dispozícii. Máme už za sebou 9 rámcových programov. A koľko z nich sa naozaj dostalo do terénu a koľko sa aktívne používa. Takže pohospodárska komunita potrebuje prevziať nové technológie, nové podnikateľské modely a nové formy spolupráce. A my sme v poslednom období zažili, že najefektívnejší spôsob, ako to to dosiahnuť, je dať podhospodárov do stredobodu inovácií, do procesu inovácií, tak aby sami sa podielali na tvorbe týchto inovácií. E, preto e, sa tu spomínal EIP Agri. Je to nový prístup z posledných desiatich rokov a v poslednom období bolo dosť e, ťažké odštartovať, pretože je dosť netypické pre to, čo robíme v rámci opatrení pre rozvoj vidieka. Ide tu naozaj o to, že dáme dohromady výskumníkov a polnospodárov. Výskumníci a vedci chcú väčšinou eh, uverejňovať výsledky svojich výskumov a zatiaľ, čo polnospodári chcú opúšťať svoje polia. To, čo sme začali ako úplne dobrovoľné opatrenie eh, IP Agri 2014, sa týka všetkých eh, členských štátov okrem Luxemburska. Je tam vyše 100 eh, programov vývoja a dokazuje to, že to naozaj funguje. Eh, verejné orgány, školy, mimovládne organizácie, polnohospodári spolupracujú v tzv. operačných skupinách a majú priame výsledky, ktoré sú uplatniteľné, pokiaľ ide o technológie a inovačné praktiky v teréne. Takže je to niečo, čo sa dá okamžite použiť. Je to povinnosť dať eh, farmu do stredobodu eh, všetkých operačných skupín, alebo väčšine členských štátov eh, sa poľnohospodári musia povinne zúčastňovať týchto programov. A to číslo, ktoré sa spomínalo, 1500 operačných skupín v teréne, to je ten počet, ktorý máme teraz a koncom obdobia chceme dosiahnuť 3000 skupín, takže tá tendencia ide smerom e, nahor a aj objem finančných prostriedkov rastie. To je dobrá správa a čo je takisto dobrá správa je, že to prináša výsledky, ktoré idú nad rámec e, samotného projektu. Naozaj to pomáha hospodárovi a lesníkovi vytvárať siete e, tých polnospodárov a lesíkov, s ktorými môžu spolupracovať a otestovať to, čo je vymyslené. Takže každý projekt je zameraný na eh, komunitu 100 alebo 150 eh, používateľov, ktorí naozaj používajú to, čo sa robí v projekte aj mimo toho projektu. A to je veľmi dobré pre udržateľnosť. A na úrovni EÚ je ERP sieť a to je, je nástroj, ako toto všetko spojiť. Takže eh, pracovali sme na to v kontexte exileli v Taliansku a môže sa to možno, že potom uplatniť aj na Korzike alebo v Nemecku. Netreba to robiť všetko od začiatku a čo do budúcnosti po roku 2020 operatívna skupina EIP bude kľúčová na dosiahnutie toho prierezového cel, cieľa modernizácia polnohospodárskeho sektor, sektoru vďaka digitalizácii, inováciám a tak ďalej. Treba financovať novatorské projekty, ale treba spraviť ešte viac, štruktúrovanie si vymieňať vedomosti a um, to všetko v snahe e, sa spojiť a spoločne tvoriť. Takže e, ja som rada, že sa nad tým uvažuje, pretože presne o to sa snažíme aj e, pri novej ESPA, SPP bude e, sieť e, radcov, ktorí budú dobre pripravení. Treba teda šíriť e, vedomosti a viac výsledkov Horizontu a Horizontu Európa sa budú uplatňovať priamo v teréne. Takže si myslím, že je dôležité povedať, že naďalej sa budeme vyvíjať a budeme mať e, mnohé poznatky a e, vysporiadame sa s praktickými výzvami polnohospodárstva aj lesníctva. Ďakujem. Srdečná vďaka všetkým trom rečníkom. Teraz dáme prvé diskusné kolo s otázkami. Minútu a pol dostane každý. Pani Motlo ako prvá. Danke. Ich freue mich. Ďakujem. Mňa teší, že všetci rečníci povedali, že je dobré, keď diskutujeme s polnohospodármi a spolu s nimi hľadáme riešenia, nie proti ním. Pani Ciforu, na základe vašej praktickej skúsenosti ste ukázali, čo všetko je možné, tá, to precízne plnohospodárstvo. Ako to vyzerá s financiami? čo potrebujete na to, aby ste mohli e, v tomto pokračovať aj e, vo väčšom meradle. Druhá otázka pre pána Lampkena. Hovorili ste veľa o, o polnohospodárskej ekológii, ale ja som tam nič konkrétne až tak nepočula. Jeden konkrétny príklad, prosím, aby bola jasná pridaná, pridaná hodnota pre našich polnohospodárov. A ešte otázka na komisiu. V Nemecku sa hovorí o tzv. žltej biotechnológii. Pýtam sa, či e, už o tom Európska komisia počula, pretože v podstate ide o to, aby sa vlastnosti hmyzu e, využívali na boj proti samotnému hmyzu. Ďakujem pekne. Teraz kolegyňa Tomašič. Thank you very much, uh, <clears throat> Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Otázka na komisiu. SPP má výrazne prispieť eh, eh, k inovatívnym procesom eh, v strede majú byť plnohospodári, krátke reťazce, miestny hospodársky rozvoj a udržateľné plnohospodárske systémy. Okrem iného, preto sa pýtam, či by ste nám mohli niečo povedať o konkrétnych projektoch alebo činnostiach EIP pri zameriavaní sa na inovatívne krátke potravinové reťazce. Ďakujem a teraz kolega Buda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať e, obom rečníkom. Otázku na, otázka na rečničku. Ja som vám rozumel. E, napríklad polnospodári majú presné informácie, kedy zalievať, kedy hnojiť. Ja som sa rozprával s plnopanami v Rumunsku s veľkými e, farmármi a oni sa pýtali e, na to, ako získať prístup k týmto technológiám. E, máte príklad jedných dvoch e, fariem, to je obmedzené, e, ako to rozšíriť a sprístupniť všetkým plnospodárom v EÚ. Presne o tom hovoríme. Hovoríme o účinnosti a dobre e, investovaných peniazoch e, s výsledkami. A možno nakoniec budú nejaké pekné štúdie, ale nebude sa to vo veľkom využívať. Kedy by sa to podľa vás dalo využívať vo väčšom meradle? Ďakujem teraz kolegyňa Alieva. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať našim rečníkom za ich veľmi e, zaujímavé úvodné vystúpenia. Dve otázky. Poprvé, pani Ciforu, naozaj na mňa zapôsobilo to, čo robíte aj v súčasnosti. Vaša práca sa zameriava hlavne na výrobcov, ale pýtam sa, či eh, by ste mohli možno eh, intenzívne spolupracovať s tými, ktorí tvoria politiky v Grécku. A potom otázka na pána Lampkina. Čo si myslíte o tzv. notel technológii? Týka sa pôdy. Nevyužíva sa veľmi v Európe, ale čo si o nej myslíte v kontexte ekologického dohovoru? Ďakujem. Ďakujem rečník. Áno, je to zaujímavá otázka. E, Oby dvaja ste hovorili o inováciách, e, teda, že je to proces a nie produkt. Ale nevníma sa to tak e, mimo Európskeho parlamentu v nemeckých v nemeckom časopise využívanie drónov, boji proti burinám. Ja myslím, že váš pohľad na inovácie je správne, správny, čiže využívanie vedeckých poznatkov, čo všetko sa dá spraviť správne. Preto sú dôležité aj tie siete, aby sa o tom vedelo. Je tu aj spolkový program v Nemecku, ten ste spomenuli. 30 e, miliónov pre Nemecko nie je to veľa. E, keď sa pozriete na priame platby v objeme 5 miliónov, pani Cifu, vy ste povedali, že až 60 ste mohli ušetriť na pesticídoch. V čom to bolo v lepšom poradenstve, lepšom poznaní stavu, alebo čiste technická záležitosť? Ďakujem a teraz pán Andriu. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj obom rečníkom E, poznatky, inovácie, to naozaj je mm, veľmi zaujímavé a myslím si, že je to predpoklad, aj komisia to potvrdila, ale v službách čoho? Keď sa hovorí o inováciách alebo o vedomostiach, tak by malo byť jasné v záujme čoho. A vaša definícia, pán Lampkin, ma uspokuje okrem toho procesu. Čiže ide o viacero uh, víziev, čiže ten globálny prístup je zásadný, pretože inak sa môžeme minúť viacerým cieľom. Naviac je tu aj ekologický dohovor. A Európska komisia spolu s nami e, má ten cieľ e, uhlíkovo-neutrálny kontinent do roku 2050, čo nie je e, ľahké. Ak e, to bude možné vlastne. Čiže zohľadniť tie rôzne faktory, pôda, voda, vzduch, okrem iného, pretože inak sa tomu dá pristupovať podľa kategórií, ale potom nutne minieme isté ciele. Takže sú tu aj dve otázky. Pani Ciforu. Kto vlastní údaje? o ktorých ste hovorili. Ďakujem a kolega e, Rusen. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem poďakovať všetkým členom panela za veľmi zaujímavé informácie a chcem len povedať, že pochopiteľne musíme investovať do inteligentného, inteligentného polnohospodárstva, respektíve pestovateľstva. O tom e, hovorila kolegyňa e, v tom zmysle, že vďaka takémuto inteligentnému polnohospodárstvu je možné dosiahnuť reálne úspory, napríklad ušetriť e, aj množstvo hnojív, vody a ostatných zdrojov a tým peňazí. Takže podľa mňa v tomto spočíva budúcnosť polnohospodárstva. Otázka je, ako zabezpečiť, aby polnohospodárstvo e, z toho reálne niečo malo a aby polnohospodári spolupracovali. Pretože keď hovoríme o polnohospodárstve, tak Často počúvam e, od farmárov, že áno, chcú inovovať, ale e, majú e, veľké problémy s existujúcou legislatívou, pravidlami, čiže stále je potrebné zaobchádzať napríklad s so zvieracím hnojom čoraz opatrnejšie, respektíve s čoraz väčšími obmedzeniami. Takže Eh, eh, pýtam sa, či by sme nemali dať priestor polnohospodárom, trocha väčší priestor z hľadiska legislatívy, aby sa mohli, dajme tomu, odchýliť v niečom od existujúcich pravidel. Je tam možnosť eh, experimentu, respektíve takto by sme mohli podporiť tú inováciu v tom zmysle, že polnohospodári by mohli experimentovať s novými metodami, s novými možnosťami. Dank, Frau Kollegin Tolere. Pani Tolere. Ďakujem, pán predseda aj rečníkom sa chcem poďakovať za prezentácie. Mám tri otázky. Poprvé, inovácie to nie je e, to, keď ráno musíte mať nejakú obchádzku na ceste, naviac starne, starnú polnohospodári, takže inovácie a nové technológie nám môžu pomôcť dosiahnuť e, zelený pakt, ciele zeleného paktu, ekologického dohovoru. Myslíte si, že mm, v celej EÚ je taká situácia, že e, si tieto inovácie všetci aj dokážu privlastniť, e, eventuálne ako to uľahčiť. A pre mňa mm, polnohospodárstvo a nielen pre mňa, jednoducho je, sú tu očakávania, čo sa týka kvality životného prostredia, kvality potravín. E, myslíte si, že treba e, režimy, ktoré vypracujú samotní plnospodári alebo nejaká zdieľaná správa, ako sme to videli pri Milánskom pakte, čiže obyvateľstvo miestne, potom plnospodári, e, ochrancovia životného prostredia, urbanisti a tak ďalej. A všetci hovoria o udržateľnom plnospodárstve. Ja sa pýtam, či je oficiálna definícia. Ďakujem. Všetci sa vyjadrili? Alebo sa ešte niekto chce prihlásiť o slovo s otázkou? Ak nie, tak navrhujem, aby každý rečník dostal 3 minúty. Pani Ciforu ako prvá. Ďakujem, pokúsim sa o stručnosť a zareagovať na všetky otázky. Pani Motler, Financovanie, samozrejme, to je zásadné. A začnem tým, čo je samozrejme a síce, že je tu samozrejme spoločná polnohospodárska politika SPP. Vieme, aký je nedávny vývoj, čo je na stole ako návrh a nevieme, ako by sme sa mohli posunúť vpred s takými výraznými škrtmi, hlavne v druhom pilieri. Ja som hovorila, ktoré opatrenia sú podľa nás pre náš prístup zásadné. Financovanie infraštruktúry. Ja som už vysvetlila, že náš model e, sa opiera o centrálnu e, e, centrálny úrad, ktorý spravuje infraštruktúru, mohla by za, za, mohol by za tým byť investičný plán ekologického dohovoru. Pán Buda, ako môžu farmári mať prístup k technológiám, sprístupniť výskum polnohospodárom. Ja mám síce krátku skúsenosť e, v komunikácii s polnohospodármi, ale ja si myslím, že e, treba e, zvoliť najvhodnejšie politické nástroje aj pri Erasmus+, čiže také vzájomné E, kontakty. E, oni majú na to svoj špecifický pohľad a treba, aby hovorili s tými, ktorí už skúsenosti majú. Pani Alieva, kontakty s politikmi, s tými, ktorí rozhodujú, áno, to je tiež našou prácou. E, máme kancelária v Bruseli, Kopa Kožeka, s, s nimi tiež sme v kontakte, okrem iného Takže sa snažíme presadiť tie ciele, teda e, vyrovnaný, udržateľný vývoj e, polnohospodárstva v Európe. Pán Heusler, zniž, menšie používanie pesticídov. E, musela by som to o vás dlhavejšie vysvetliť. My využívame údaje, ktoré získavame zo štyroch zdrojov. Neviem, či ste tu boli, keď som opisovala náš model. Tie údaje sa analýzujú na základe kultivačných modelov a vďaka tomu môžeme polnohospodárom povedať presne, koľko produktu potrebuje použiť. Je to jednoduché. A potom ďalšia otázka. Pán Andrieu. Údaje Nespomenula som to v, naš, v mojej prezentácii, je to dôležité. Myslím, že v nadchádzajúcich dňoch bude oznámenie komisie o európskej stratégii v oblasti dát, ale my sa riadíme etickým kódexom pri, pre používanie údajov. E, za tým je kopa Kožeka, aj iné európske organizácie. Ale mám jeden návrh do budúcnosti. Treba sa zamyslieť nad tým, ako polnohospodári môžu e, ísť nad rámec e, púhého privlastnenia si údajov a e, čiže aj zhodnotiť to počas celého reťazca prostredníctvom služieb, rôznych služieb. Ďakujem. Ďalší rečník. Podkúsim sa odpovedať najskôr na to všeobecnejšie a potom na tie konkrétne špecifické podnety. Treba sa zamyslieť nad tým, na čo slúžia inovácie v polnohospodárstve. <clears throat> Ide o to umožniť polnohospodárom e, lepšie e, e, si odvádzať svoju prácu, s čo najlepšími riešeniami a e, potom by teda boli také produkty, aké spoločnosť chce a potom aj podniky musia mať možnosť predávať produkty e, farmárom, aj keď asi najviac ťažia z toho tie podniky, ktoré predávajú tie produkty a nie polnohospodári. To sú dve otázky, na ktorými sa musíme zamyslieť a E, prostredníctvom vedomostí polnohospodári môžu byť e, kreatívni a schopní hľadať riešenia. Niekedy som však trochu znepokojený tými digitálnymi riešeniami, pretože je to ako informačné potrubie, kedy sa farmárom jednoducho hovorí, čo je najlepšie riešenie a nie je to vlastne ani ich rozhodnutie, takže môžeme ešte o tom e, hovoriť ja si myslím, že ak farmári sú novátorskí a možno, mm, že trošku e, e, chcú rozšíriť reguláciu, tak e, by to malo byť možné. Napríklad biologické plnohospodárstvo, tu sú prísne predpisy, ale tie predpisy sa musia môcť prispôsobiť a zakomponovať nové riešenia. A potom to bola otázka na systémy, ktoré si vytvárajú samotní farmári. Ja by som povedal, že mnoho z tých agroekologických systémov, e, biologické polnospodárstvo, agrolesníctvo e, a tak ďalej, e, toto sú systémy, ktoré vždy zapájajú polnohospodárov a ilustrujú, ako ďaleko v tomto procese možno zájsť. Prepačte, teraz som e, sa troška stratil, hovorí rečník, ale myslím si, že toto sú, toto je celku ehm, Dobre, no teraz konkrétnym príkladom. Ja som spomenul niekoľko v mojej prezentácii, ale sú štyri príklady. Kilogram každý, každý kilogram syntetického dusíka, ktorý farmár nahradí, e, tak e, tým vlastne nahradil emisie e, na úrovni 10 kg CO2. Ak polnospodár využíva 100 kg na hektár, tak je to tona CO2 na hektár za rok. Takže to je pomerne veľa z hľadiska emisí skleníkových plynov. Ak sa pozrieme na metriku efektívnosti, tak zniženie o 10 či 20 určitých parametrov, tak to vyzerá, že je to málo, ale keby sme chceli eh, v tom našom prístupe byť radikálnejší, keby sme chceli nahradiť eh, úplne um, fixáciu dusíka cez um, rastliny, tak sú veľmi jasné príklady toho, akým spôsobom môžeme profitovať aj na farme, aj z hľadiska verejnosti. A ďalší príklad sa týkal tých málo orny, alebo plitkej orby. To súvisí s Mm, tzv. Eh, princípom eh, polnohospodárstva, ktoré zachováva krajinu, teda konzervačného polnohospodárstva, ale oblasti, ktoré napríklad nevyužívajú herbicídy, tak tam je veľký záujem eh, nájsť také riešenie orby, ktoré je menej intenzívne, teda mm, možno úplne bez orby, alebo plitka orba, alebo nejaké iné možnosti redukované orbity. Čiže ja by som rád povedal, že existuje potreba diverzifikácie vo všetkých veciach, vrátane orby, ak chceme ísť určitou ekologickou cestou a táto rôznorodosť by mala byť súčasťou nášho procesu. Ďakujem. Teraz záverom v tomto paneli by sme dali slovo e, pani e, Rozen, Rozenov. Ďakujem veľmi pekne. A myslím, že je skutočne dôležité a dobré, aby sme sa rozišli po tomto verejnom vypočutí s pocitom alebo s dojmom, že polnospodári a lesníci sú tým hlavným elementom, týmto, tým cieľom našej práce. A ja môžem povedať po 10 rokoch práce v tejto oblasti, že je to momentálne Takže polnospodári e, túto vec berú za svoju a experimentálne riešenia prichádzajú priamo od nich a tieto riešenia sú čoraz viac v centre pozornosti. Takže my v rámci Horizont Európa v tomto programe budujeme, ako bolo v vysvetlené aj VIP, e určité riešenia, ale napríklad živé laboratória priamo na poliach, kde výskumníci, vedci a polnospodári spolupracujú a hľadajú reálne riešenie pre prax v konkrétnych projektoch. Prečo dáta, ktoré prichádzajú z nejakých strojov, um, sú iné ako z iných, eh, preč, aké by sme mohli nasadiť procesy, aby sme napríklad zredukovali použitie pesticídov. Toto sa dá urobiť eh, v teréne, môžeme na tom pracovať každodenne a my často hovoríme o o eh, digitálnej priepasti, ale existuje aj inovačná priepasť. Nie každý, kto na toto nabehol, teda niekedy, nie každý na to ešte nabehol a je tu veľká komunita, ktorá potrebuje pomoc a, potrebuje nezávislých poradcov, ktorí budú skúš, skúmať metódy, ktoré budú poskytovať e, poradenstvo a vzdelávanie. Takže toto všetko môžeme robiť. Ja som veľmi rada, že hovoríte, že je potrebné to podporiť aj finančne, čo je samozrejme absolútne nevyhnutné. Takže mám e, veľmi e, stručnú otázku na reťazce dodávateľov potravín. Veľmi ťažko sa odpoveda za takýto krátky čas na všetko, ale asi 15% z operačných skupín pracuje na otázke skrátených dodavateľských reťazcov a toto sa viaže k organizačným aspektom. Snažíme sa napríklad veď snaha hľadať nové, e, nové trhy, teda kam má farmár investovať, aby našiel odberateľov a je určite teda prebieha tu výskum v sociálnej oblasti, v ekonomickej oblasti. Takže je toho veľa, čo môžeme objasňovať a kde môžeme povedať, toto je výsledok práve takéhoto prístupu k inováciám a sú teda operačné skupiny, ktoré to takto riešia a bude to kľúčová otázka, dúfam, aj do budúcnosti. A ja teraz vy, e, vyčerpám tie svoje 3 minúty ešte e, pár slovami o biotechnológiách a využitím e, špecifik hmyzu, druh, druhou hmyzu my máme v rámci programu Horizont 2020 program alebo projekt, ktorý sa práve týmto zaberal. Nie je to jediná vec, pretože všetko od investícií do biocídnych látok, cez investície do, do rastlín, genetických zdrojov, teda veci, ktoré už máme, rastliny, ktoré môžeme využiť na boj proti škodcom. Toto je vec, ktorá sa skúma a takéhoto výskum prebieha. Ale druhý krok bude potom toto všetko sprístupniť eh, polnohospodárom tak, aby to mohli využívať, pretože uh, základný výskum a aplikovaný výskum v polnohospodárstve, to je fajn, ale potom potrebujeme, potrebujeme ešte vyriešiť, vytvoriť technické riešenie, ktoré v teréne, priamo na poliach bude fungovať a musíme rozbiť tie sila, tie vertikály medzi polnohospodárskou politikou a výskumnou politikou, aspoň na európsku úrovni. Ďakujem veľmi pekne za uh, tento prvý pan, panel, pani Ciforu, ďakujem vám, takisto pani Rozenov, pán Lampky. a prechádzame k panelu 2 kde sa budeme zaoberať e, e, výskumným rámcom, respektíve programom e, Horizont Európa. Aj tam je niekoľko noviniek, ktoré na návrh chorvátskeho predsedníctva, respektíve Šarla Mišela, teda predsedu rady, ktorý možno je prítomný menej, než sme očakávali. Nebo, neprišiel sem k nám toľkokrát, ako sme možno očakávali, takže už niekoľko rokov čakáme, že sem príde predseda. Ale pristúpime hneď k tomuto panelu. A prvým rečníkom je Hendrik Čup, dúfam, že som to vyslovil správne, hovorí. Predseda je predsedom pre výskum a vývoj SESV, SES van der Wahave z Belgicka. E, teraz mu dávam 10 minút a zároveň slovo, prosím. Vážený pán Linc, vážení členovia výboru pre poľnohospodárstvo a vidiecký rozvoj, ja som veľmi rád, že ste ma sem pozvali. Um, som riaditeľom pre výskum a vývoj, ako bolo povedané, pre SES Vanderhave. A rád využijem túto príležitosť, aby som poskytol pohľad na um, výskumné výzvy, ktorým čelí taká stredne veľká firma, ktorá sa zoberá práve výskumom, výskumom a inováciami v polnospodárstve. Veľmi stručne približím našu firmu. Je to stredne veľká spoločnosť, má 620 zamestnancov na celom svete a centrálu v Belgicku, teda tu. A dá sa povedať, že sme aktívni medzinárodne vo viac ako 50, 50 krajinách. Um, čiže v súčasnosti um, je trh uh, s osivom cukrovej repy veľmi, konkurencie, veľmi konkurenčný trh a to preto, lebo drobné zlepšenia jednotlivých variet e, sa dostávajú na trh veľmi rýchle Takže tento biznis, v ktorom sme, tak e, vlastne sa spolieha na výskum a vývoj a preto sa snažíme investovať 30, e, viac ako 30 v tomto prípade našich ľudských strojov, ktorí pracujú na výskum a vývoji, 15 e, investujeme naspäť do výskumu vývoja a naše náklady sa zvýšili o 40 za uplynulý, uplynulých 10 rokov, teda investície do výskumu a vývoja. Čiže je tu veľmi silná konkurencia a my sa snažíme v nej uspieť. A teraz, keď sa rýchle vrátim o kúsok späť, e, čo dosahujeme v šlachtiteľstve, pretože tým sa zaoberá naša firma. My, e, keď si priblížime históriu cukrovej repy, tak tá bola domestikovaná relatívne nedávno, v 18. storočí, oproti ostatným e, plodinám. Čiže sú tu rôzne spôsoby šlachtenia, v ktorých sa snažíme e, podnikať významný, významný pokrok a snažíme sa generovať e, udržateľný nárast výnosov tých variet. No a vnímame za uplynulých možno 10-20 rokov, e, že šlachtenie sa komplikuje a to šlachtiť, a komplikácie sú spôsobené čím? Tým, že kom že, že, sa, že sa komplikuje, e, sú čoraz komplikovanejšie technológie, takisto potrebujete čoraz drahšie a komplikovanejšie zariadenia a preto náklady na výskum tiež stúpajú, čiže preto priemerné náklady na, šlacht, na vyšľachtenie odrody sa zvýšili e, a ak chceme udržiavať e, krok s trhom, tak tu sme sa možno stali tak troška eh, obeťou vlastného úspechu, pretože tie, ten, ten cyklus sa skrátil eh, na nejaké 2-3 rok, roky, čiže ten výskum napreduje tak rýchlo, že o 3 roky už majú polnospodári k dispozícii novú odrodu, ktorá je ďaleko lepšia. Čiže socioekonomický kontext eh, je pre nás dôležitý. Snažíme sa samozrejme redukovať použitie pesticídov pri tom šlachtení, ale aj e, potrebu ostatných vstupov a chceme tiež, aby tie odrody boli rezistentnejšie, osobitne proti škodcom a ochoreniam. A toto um, je vec, kde dopyt stúpa kvôli klimatickým zmenám, pretože my uh, pozorujeme uh, iné šírenie chorôb uh, a sú tu nové stresory pre tie odrody, ako napríklad teplo alebo sucho, na ktoré musíme reagovať pri vývoji, pri šlachtení odroda. Mm, preto um, ten výskum je komplikovanejší. Takže kvôli tomuto všetkému stúpajú náklady na výskum a vývoj. A otázka teraz je, ako tieto výzvy riešiť. Na jednej strane sa snažíme, aby polnohospodári pestovali cukrovú repu udržateľne. Na druhej strane chceme, aby, eh, aby táto plodina bola konkurencieschopná. Teraz samozrejme myslím na plodinu, ktorá sa pestuje v Európskej únii. A eh, keď sa pozrieme, aké dôsledky má šlachtenie plodín, v tomto prípade na cukrovú, vetu, tak, na cukrovú repu, tak eh, ten pokrok za uplynulých 60 rokov je obrovský, ale nie je to len kvôli výskumu, je to aj kvôli zmene polnospodárských postupov, ale e, výnos, osobitne výnos stúpa a my predpokladáme, že bude naďalej stúpať. E, tá krivka naľavo udáva výnos v tonách na hektára. A e, zároveň stúpa rezistencia na choroby napravo vidíte obrázok, kde tá stará, vari- tá stará odroda, ktorá nemala rezistenciu na tú najčastejšiu chorobu, ktorá napadá listy, aj naľavo, napravo, tá, táto odroda sa už nepoužíva napravo. E, tá odroda dokáže prežiť aj bez e, prostriedkov na ochranu rastlín, bez pesticídov. Takže dnes e, tieto všetky, tento, tento celý pokrok sa dosahuje práve výskumom a vývojom. To je ten motor tohto nášho biznisu. Teda keď sa pozrieme na vývoj nových odrôd, tak my ako šlachtitelia tak máme asi tak 10-ročný cyklus od prvého kríženca, ktorý, ktorý vyprodukujeme cez rozvoj ďalších odrôd až po vypustenie tejto odrody na trh, ale my musíme vedieť, čo o 10 rokov ten polnospodár bude chcieť a čo bude kupovať. Je to troška ťažké, snažíme sa samozrejme maximálne, ale tento čas sa snažíme investovať čo najlepšie týchto 10 rokov, ktoré potrebujeme. No a tie zmeny sú dnes také rýchle, že už máme problém, e, problém prichádzať s novými odrodami na čas. E, čiže máme problém. A druhá vec je, že potrebujeme prístup k genetickej rôznorodosti. Genetická rôznorodosť je regulovaná no, v tzv. rámci podľa Nagovického protokolu o zdieľaní e, a prístupe, čo je pre nás e, troška také administratívne bremeno, ale je to vec, ktorou dokážeme pracovať. Každopádne potrebujeme prístup k genetickej diverzite a osobitne v šlachtení a krížení rastlín potrebujeme túto genetickú rôznorodosť v budúcnosti využívať na to, aby sme získavali nové krížence a nové odrody. E, teda, aby sme napríklad zapájali do procesu aj divých, divé príbuzné rastliny a druhy. E, potom sú tu rôzne nové technológie, ako e, šlachtenie presné. No a my v prvom rade potrebujeme validovať charakteristiky, ktoré potrebujeme a tiež potrebujeme znižovať prekryv e, neželaných e, charakteristík. Čiže v tomto prípade, dajme tomu, ten proces trvá zhruba 7 rokov. A tieto technológie e, dokonca prispievajú k zvyšovaniu biodiverzity oproti minulosti. Tuto vidíme, ako tá biodiverzita vyzerá. Teda tá biodiverzita je naozaj obrovská. Toto je prírodzená vec a my sa ju snažíme len rozširovať. To je náš každodenný biznis. Čiže keď sa pozriete na druhy rastlín, niektoré sú jedlé, niektoré už sú kultivary, ktoré sa pestujú a my sa snažíme riešiť tie výzvy, ktoré s týmto súvisia. No a posledný obrázok, ktorý chcem ukázať, to je taký stručný pohľad do budúcnosti, aspoň tak, ako ju my vidíme. My, ako som povedal, sme stredne veľká šlachtiteľská spoločnosť a veľmi dôležité pre nás e, e, napríklad e, pracovať s oblasťou e, monitorovania e, škodcov. Prečo je to dôležité? To je evidentné. A ďalej znižovanie používania pesticídov a ostatných látok na ochranu rastlín, klimatické zmeny, ktoré e, majú vplyv na, na, na fungovanie tých rastlín v polnohospodárstve, že tí polnohospodári, ktorí od nás kupujú osivo a semena, tak e, chcú určitú istotu, ktorú my im zase potrebujeme ponúknuť ďalší, reč, ďalší rečník bude hovoriť e, o mikrobiote pôdy a o kvality pôdy, kvalite pôdy ako takej. Podľa môjho názoru sa nevyužíva potenciál pôdy zatiaľ v tejto chvíli a pre nás napríklad sú veľmi dôležité stratégie na e, kontrolu e, burín. My momentálne prichádzame o množstvo herbicídov, ktoré nepôsobia tam, kde by mali, takže toto je oblasť, kde potrebujeme eh, spolupracovať, teda spoločnosti, ktoré ponúkajú osivo, aby prispôsobili tie odrody, lebo niektoré eh, prostriedky na kontrolu burín môžu byť chemické, chemické povahy, iné sú zase mechanické povahy a eh, to sa týka teda cukrovej repy, ale iných plodín. Ehm, čiže buriny samozrejme odoberajú tým kultúrnym plodinám Ehm, látky, ktoré potrebujú narast. No a potom je tu otázka e, toho, ako nám vie pomôcť dátová veda. Teda my potrebujeme dáta, potrebujeme ich využívať a je dôležité, aby sme vytvárali aj dátové platformy. Toto je významné z hľadiska budúcnosti. A posledný bod, e, vzdelávanie. E, vzdelávanie v prvom rade polnohospodárov, a o tom sme už počuli, tie najväčšie kroky možno vykonať práve tam, ale aj vzdelávanie v špecifických e, oblastiach vedy, teda napríklad v šlachtiteľstve, pretože tam e, chceme vzdelávať agronómov a e, ostatných šlachtiteľov, pretože je veľmi ťažké napríklad nájsť kvalitných zamestnancov, teda vzdelaných šlachtiteľov. A toto je vec, s ktorou sa naša spoločnosť musí potýkať, pretože vidíme veľmi vážne oddelenie medzi polnohospodárstvom a tým, čo my ako šlachtiteľská spoločnosť alebo spoločnosť ako taká sa domnieva, že robíme. My potrebujeme, aby polnohospodárstvo bolo hmatateľnejšie pre ľudí a toto je vec, okolo ktorej by sa mala rozprúdiť, rozprúdiť diskusia. Čiže ešte máme pred sebou eh, hromadu práce, ale na, v tejto chvíli by som chcel ukončiť svoje vystúpenie a teším sa na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, ideme hneď ďalej. A teraz je to pán Borchar, ktorý je výskumníkom, eh, manažerom pre eh, rastlinnú výrobu eh, v Fínsku v Ústave pre prírodné zdroje. Máte 10 minút. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Začnem, budem hovoriť o niektorých témach, ktoré sa týkajú predovšetkým pôdy a rastlín a ktoré súvisia s potravinami a majú priame prepojenie na blaho človeka. Keď hovoríme o pôde, tak e, Európska e, komisia e, spomenula, že sú už vedomosti z posledných desaťročí alebo storočí, ktoré hovoria o tom, ako treba rotovať plodiny, ako treba dodržovať ekológiu, ale mnohé veci sú ešte skryté. Niečo bolo spustené pred mesiacom, je to Európsky spoločný program pre pôdu, a tento projekt, alebo jedným z cieľov tohto projektu je robiť metaanalýzy a prieskumy a toto premeniť na informácie, ktoré sa budú odozdávať podhospodárom, politikom, komukoľvek. To sa vzťahuje aj na aplikovanú vedu do istej miery. Ďalší projekt prebieha, volá sa Solidiver Agro. Kolega to už spomínal, my sme iba začali študovať a chápať mikrobiotu pôdy. Toto je pekný obrazok. V každej bubline vidíte indikáciu tých vedomostí, ktoré už máme. Máme obrovské vedomosti o mikrobiote vo vodách a ekosystémoch, o ľudskom tele, to, čo je v tele aj mimo tela. A takisto vieme toho veľa o mikroboch, ale teraz začíname študovať sedimenty. Je tam iba niekoľko bubliniek, ktoré sa volajú sedimenty. Takže začíname študovať túto mikrobiotu a tieto bublinky sú celkom pekne poprepájané a v ľavom uh, dolnom rohu vidíte obrázok z konferencie z roku 2018 o mikrobiome pôdy. To znamená, že je tu stále nedostatok vedomosti. a to si vyžaduje základný výskum, aby sme pochopili, e, čo sa deje v pôde a aké sú interakcie medzi týmito mikrobiotami, tak aby o 5 až 10 rokov sme boli e, schopní riadiť túto mikrobiotu e, v pôde, tak aby sme zlepšili výnosy rastlín, aby sme zvýšili efektívnosť využívania vody a tak ďalej. Pekný príklad eh, uverejnili Peterze a kolektív pre niekoľkými rokmi. Uviedli veľmi jasne, že je tu interakcia medzi eh, oboma, medzi pôdou a mikrobiomom. Čo znamená, že je tu interakcia v pôde, medzi e, rastlinou a mikrobiomom v rastline a, na rastline medzi e, fyzickou fyziognomiou rastlín. Teda tá rastlina spolupôsobí s pôdou a s mikrobiomom, ktorý žije v tejto pôde. Iba teraz začíname podrobnejšie chápať, ako to funguje, ako to môžeme riadiť. Vieme niečo z strukovín, vieme niečo aj eh, o hubách a eh, vieme aj ako brať živiny a dostať ich do rastlín, ale potrebujeme viac investovať do základného výskumu, aby sme lepšie chápali, ako to funguje. Eh, je tam veľa podnikateľských modelov, a tie potrebujeme vypracovať a poskytnúť ich pohospodárom, aby vedeli, ako majú riadiť, e, spravovať svoju pôdu, ako majú upravovať e, polnohospodárske praktiky. Tak, e, že to sa bude uberať smerom akro, agroekologických praktik. Toto je príklad zo siete, ktorá začala minulý rok. Je to sieť pre celý svet aj Arktídu. Začalo to v Kanade a robila sa štúdia na hodnotenie a odhad posunov agroekologických zón a arktických zón priebehu nasledujúcich 100 rokov. Toto je výrazná zmena v Európe. Keď sa pozrite napríklad na Fínsko, Očakávame, že agroekologická zóna sa posunie zhruba o 800 km na sever. Toto je obrovské číslo, ale nemáme nástroje momentálne na to, aby sme podporili polnospodárov, pokiaľ ide o prispôsobenie ich e, systému rotácie plodín, ak nejaký už majú, a ako ich podporiť pri diverzifikácii ich plodín. Bolo tu niekoľko projektov, ktoré boli e, financované do roku 2020, ale potrebuje pretransformovať e, výsledky týchto štúdií a musíme podporiť hospodárov. Červená čiara uvádza, aký je odhadovaný zisk E, z tej pôdy, ktorú môžeme využiť ako polnospodárskú pôdu. To znamená, že na druhej strane e, môžeme očakávať, že les sa zmení na polnospodárskú pôdu. Všetci vedia, čo sa stane strata, e, kyslíka teda veľa, uhlíka veľa biodiverzity, ale aj erózia. Musíme naozaj realizovať dobré politiky. To sa objaví aj na jednom z mojich posledných slajdov. A na druhej strane klimatické zmeny, e, ktoré e, predstavuje ten posun na sever, sú o mnoho rýchlejšie. Hovoríme o 800 km za storočie. A potom je tu ďalšia čiara, taká siva alebo modrá. A tá ukazuje lesy. Tie sa posunú smerom na sever o 40 km. To znamená, že klimatické zmeny presahujú adaptačné schopnosti. To znamená, že musíme niečo urobiť Vychádzame z genetiky, on o tom hovoril, prichádzame k rastlinám, prichádzame e, k farme a potrebujeme riešiť celú e, záchytnú oblasť. Hovoríme o ekologických službách. E, momentálne mm, máme aj nejaké metódy získané z projektov, ako môžeme merať zisky z ekosystémov pri premene e, a posune polnospodárskej pôdy e, smerom na sever. Teda keď sa oblasti, ktoré neboli farmy, stanú farmami. Poďme ďalej. E, toto je ďalšia téma, ktorá ale súvisí s výrobou rastlín. Ja som presvedčená o tom, že môžeme mať polnospodárstvo bez pesticidov. Minule som hovorila s kolegom zo Švedska a oni hovoria o enzymových riešeniach. Ide o enzymy založené na hubách a e, tieto e, riešenia pomôžu e, zvládať škodce. Je to veľmi špecifický rostok, ktorý sa na to môže použiť. Hovoríme aj o potravinách. Potravinové preferencie sa zmenili v Európe. Napríklad Spojenom kráľovstve, v Európe, v Nemecku, Belgicku klesá spotreba niektorých potravín. Tu máte napríklad strukoviny a to sa týka aj agroekologických eh, praktík, pretože oni eh, pumpujú eh, dusík do pôdy. Na druhej strane hovoríme o intenzifikácii polnospodárstva, o expanzii alebo akokoľvek to chcete nazvať, ale každý deň vyhodíme toľko potravín eh, v Európe, ktoré by nakrmili 250 miliónov ľudí. Takže toto je ďalšia vec, ktorú musíme riešiť. Potraviny a potravinový odpad. A spomínal som sieť, eh, ktorá robí prieskum v severnej časti Zemegule a v Arktide a každá farebná eh, oblasť hovorí o, inej záležitosti. Napríklad tu máme prispôsobenie cez e, vzdelávanie, potom sebestačnosť, potom máme väčšie farmy, menší počet farmárov, potom tu máme, ako sa e, klimatické zmeny podpíšu na výnosoch, a ako to sa dá riešiť e, politikou. E, potom je tu niečo aj o zmene e, spôsobu používania pôdy a nakoniec svojou expanziu zistili sme, že v niektorých krajinách boli e, medzery. Tie politiky boli veľmi fragmentované a tu musíme niečo urobiť. Veda nám prinášala výsledky a vedomosti a spolu s politikou a spolhospodármi môžeme vytvoriť niečo mimo toho známeho rámca. Takže na záver by som chcel povedať, že je tu obrovský potenciál pre inovácie. Neznamená to iba, že musíme vyrobiť nový produkt, musí to byť spoločný e, prístup. Vedci, politici a farmári musia spolupracovať, musia e, sa pozrieť na otázku mikrobiomu, treba sa pozrieť na e, pôdu, máme rastlinné mikrobiomy, e, živočišné a ľudské mikrobiomy a musíme zísť, akým spôsobom e, spolupracujú. Potom je tu genetika a e, nové technológie pri pestovaní a chove. Potom je tu zložitosť. Musíme takisto chápať nakoľko e, sa dajú rozšíriť jednotlivé farmy e, na jednotlivé e, záchytné územia a čo musia jednotliví polnospodári robiať, Musia byť schopní prispôsobiť polnospodárstvo veľmi rýchlým zmenám, ktoré vidíme v severských krajinách a musíme takisto zmierniť používanie plodín, pestovanie plodín tak, aby sme mohli využívať pôdu aj na sekvestráciu uhlíka. No a potom sa treba pozrieť na potravinové preferencie a odpad. Musíme znížiť objem potravinového odpadu. Toto e, sú veľmi dôležité body. Treba jednoducho investovať do klastra 6 pre trvalo udržateľné a odolné potravinové systémy v Európe a mimo Európy. Ďakujem veľmi pekne za tieto dve prezentácie a teraz dostane slovo komisia. Je to François Hulot. Nech sa páči 5 minút. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj za pozvanie. Budem hovoriť o horizonte Európa o prebiehajúcich e, rozhovoroch aj o misiách. Čiže najskôr Horizont Európa. Návrh komisie sa riadi inováciami. <clears throat> Spravili sme návrh, ktorý bol pozitívne prijatý tak radou, ako aj parlamentom a už v marci uplynulého roku sme mali dohodu medzi inštitúciami, vďaka ktorej práca môže pokračovať. Je, to, je dôležité pamätať na to, že štruktúra Horizonty Európa bude mať tri piliere ako Horizont 2020, ale trošku sa tie piliere líšia. Teda prvý pilier, to je výska, zás, základný výskum, ale usmernený, čiže tu bude hlavným eh, pri príjimateľom e, vedec a pôjde to z dola nahor. A druhým pilierom bude výskum, kedy e, pôjde predovšetkým o konzorcia, čiže zo skupenia rôznych inštitútov alebo univerzít v rôznych členských krajinách. My tu teda Chceme eh, mať eh, kolaboratívny výskum v duchu predchádzajúcich eh, výskumných programov. A teda tretí pilier ešte, ten bude zasvetený inováciám a my chceme vytvoriť Európsku radu pre inovácie a príjmateľmi by boli hlavne tí, ktorí by prichádzali z projektami, novými riešeniami, novátorskými. E, práve preto, že v polnohospodárstve inovácie netreba vidieť podľa sektorov, keď sa hovorí o digitalizácii, o e, nejakom exaktnom polnohospodárstve. Takže my potrebujeme aj e, inšpiráciu z iných disciplín a potom sa zapracujú do polnohospodárstva. Ešte jeden prvok, ktorý zmení pracovnú metódu, e, tzv. misie. Je to niečo nové, aj keď aj o tom by sa možno dalo diskutovať. Inšpiráciou, inšpiráciou je program Apollo, teda vyslanie človeka na mesiac. Už to má nemálo rokov, ale ide o to, aby sme navrhli projekty, s ambicióznymi cieľami, ale realistickými, ktoré zmenia život ľudí. Čiže ide o to e, mať dopad na život e, ľudí, e, ekologická dohoda, aj udržateľné hospodárstvo. Toto všetko sú ciele. Chceme rozpočet, pre tieto misie. 5 oblastí bolo sa plánuje ehm, spustiť projekty e, v oblasti zdravia e, rakovina, klimatické zmeny, potom prispôsobenie sa klimatickým zmenám, ale tu je dôležitý názov tejto misie prispôsobenie sa e, klimatickým zmenám aj spoločenská adaptácia, potom oceány, mestá klimaticky, klimaticky neutrálne a potom ešte niečo, čo súvisí priamo s a síce pôdy, pôda a e, potraviny, výživa tu by bolo dobre si prečítať správu Epibes tá minulý rok ukázala, že 75% pôdy e, vo svete je v zlom stave a my pritom závisíme od tej tenkej ornej vrstvy a Európska agentúra pre životné prostredie v správe e, na rok 2020 tiež uvádza štatistiky za uplynulých 8 rokov, e, čiže tiež zhoršovanie sa e, stavu pôdy. predám slovo kolegyni Kerstin po mojej pravici. Dúfam, že ešte je trošku času, aby hovorila o misii v prípade potravín a pôdy. In chcela by som iba ukázať, že nepracujeme v uzavretých priestoroch, ale spolupracujeme, ale plne súhlasím s tým, čo som počula. Pôda eh, je zatiaľ veľkou neznámou. Eh, budeme mať veľké portfólio pre investície a výskum pôdy a Dobrým prístupom sú misie, pretože spolupracujeme nielen ako veci, ale máme aj veľké Eh, výskumné portfólia máme rady, kde spolupracujeme eh, s podnikateľmi, polnospodármi a eh, s komunikátormi. Oni nám pomôžu pripraviť výskum do budúcnosti. Máme predsedu, ktorý bol kedysi holandským ministrom. Je to polnospodár, vedec a politik zároveň. A myslím si, že prístup misie bude úplne iný, e, pokiaľ ide o to, ako sme naprogramovali vedu v minulosti. Je to niečo úplne nové. E, bude sa to robiť aj občianskou zaangažovanosťou. Budeme chodiť medzi ľuďmi a budeme sa ich pýtať, čo je dôležité. A podľa mňa je to dobrý spôsob, ako nájsť e, nové spôsoby výskumu budúcnosti. Máme to tam troch aktívnych pohospodárov v našej rade. A ďakujem veľmi pekne za vaše prezentácie. Opäť máme príležitosť klásť otázky. Takže opäť tak minútu, minútu a pol na rečníka kolegyňa Kartagen. Kiitoksia paljon. Ďakujem veľmi pekne obom eh, rečníkom v tomto paneli, hovorí pani Katajnen. Podľa mňa to bolo aj vedecky, aj eh, informačne veľmi zaujímavé tieto, tieto vaše eh, prezentácie a myslím si, že je potrebné sa pripravovať na takéto investície aj v rámci horizontu, teda v porovnaní s, s programom Horizon 2020 Vidíme, že tieto informácie sa musia dostať až k polnohospodárom a vedecké výsledky by ináč boli úplne zbytočné a neprispievali by k nejakému prínosu, pretože tu, ako bolo povedané, sú cieľom týchto našich činností práve polnohospodári. Ale nesmieme zabúdať ani na záujmy spotrebiteľov, Otázka je, do akej miery sa zvýšia prípadne ceny potravín, ak e, do nich zahrneme tieto náklady na investície. A aj tu bude treba informovať spotrebiteľov o dôvodoch, ale v konečnom dôsledku ide o peniaze a momentálne žijeme v časoch, kde alebo teda <laughs> momentálne sa pracuje na novom viacročnom finančnom rámci a už sú klebety o tom, že Financovanie horizontu Európa e, dozná zmien týchto 10 miliárd, teda obálka, ktorá bola pridelená tomuto programu, pravdepodobne bude úplne zrušená, takže e, chcem sa spýtať e, zástupcov komisie, alebo teda aj ostatných, ktorí by mohli vedieť, ak, čo, čo sa stane s týmito 10 miliardami, ako dosiahneme, keď ich nebudeme mať, ako dosiahneme ciele, ktoré sú veľmi ambiciózne v rámci tej ekologickej dohody. Gina Aguilar. Ďakujem pani kolegyňa Aguilar. Pán predseda, ďakujem za slovo. A chcem poďakovať aj rečníkom, ktorí vystúpili v rámci tohto panelu. Ja e, chcem položiť pár otázok. Prvé dve budú venované dvom vedcom. E, chcem sa spýtať, či sa domnievate, že výrok e, súdu Európskej únie týkajúci sa genetického pozmeňovania a GMO bude mať negatívny dopad na výskum v tejto oblasti, ktorý by mohol viesť k, k zlepšovaniu zelen, napríklad odrôd zeleniny. A po druhé, prepačte, možno to nevyslovím správne, ale mesto Wacheningen, tam veľa firiem údajne prestalo spolupracovať na týchto projektoch. Je to pravda? A po ďalšie by som chcela využiť prítomnosť komisie a spýtať sa, prečo je tak, e, také naliehavé zmeniť, prečo je tak naliehavé treba zmeniť e, program Horizon 2020. E, my tie zmeny môžeme zaprato, zapracovať do programu Horizont Európa. to, to, ten prílišný tlak nie je dobrý pre nikoho a my momentálne stojíme pred mnohými projektmi a je aj zájmom občanov pri koncipovaní projektu Horizont Európa, do akej miery budú zapojení napríklad samotní občania. Danke, kolega Ademov. Ďakujem teraz, kolega Ademo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mám otázku na pána čupa. Všetci súhlasíme s tým, že keď nedojde k inováciám, polnospodárstva nebudeme schopní čeliť výzvam v oblasti klimatických zmien. Ekologický dohovor a stratégia majú ešte ambicioznejšie ciele pre výrobcov. Predpokladajú zníženie používania antibiotík, hnojiv a pesticídov. Inovácie v hospodárstve môžu prispieť k väčšej nezávislosti keď o tom hovoríme. E, čo si myslíte o nových e, pestovateľských technológiách, e, ktoré vychádzajú z genetickej modifikácie rastlín? Sú dôvody na to, aby naši občania mali obavy z takéhoto vedeckého zásahu? Ďakujem, kolega Dorfman. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé a napínavé, vzhľadom na to, čo ste nám povedali. Eh, hovorili ste o podniku, v ktorom pracujete, eh, oblasti eh, pestovania a chovu. Hovorili ste o mnohých možnostiach, ktoré sú k dispozícii, ktoré sa vyvíjajú, prichádzajú nové možnosti, nové technológie. A hovorili ste o nových metodách a technológiách pre pestovanie a chov. Takže bude to iba ďalšia možnosť, jedna možnosť mnohých, alebo aký význam by malo, keby ste mohli túto možnosť aj využiť, teda tú možnosť, ktorá je teraz veľmi obmedzená z dôvodu právnych obmedzení. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Buda. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vítam obe prezentácie a chcel by som sa obrátil na pani Čups. Ona hovorila o cukrovej repe. Koľký pestovateľia cukrovej repy v EÚ realizovali ten výsledok, ktorý ste uvádzali? Akú veľkú plochu eh, pestovanej cukrovej repy ovplyvňujú tieto výsledky. Ja, mňa totiž to zaujíma, že do akej miery možno e, uplatniť výsledky výskumu tejto oblasti. Po druhé, sledovali ste objem chemikálií na hektár, napríklad pred desiatimi rokmi, pred 5 rokmi, koľko kilogramov e, hnoju sa použilo pred desiatimi rokmi a koľko dnes. Po tretie, porovnali ste Európu aj s oblastiami mimo Európy, napríklad krajiny Mercosuru. Tie dovážajú cukrovú repu alebo cukor. Máte nejaké vedomosti o tom a môžete nám to povedať? Môžete nám povedať, koľko hnojí používajú na hektár? Uh, cukrovej repy napríklad. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani kolegyňa Schneider. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za naozaj napínavé prezentácie a domnievam sa, že sme zajedno v tom, že našim cieľom musí byť e, maximálna e, redukcia pesticídov a tu vidím novú šancu v nových e, technológiách a nových spôsoboch pestovania. Ale Hovorili ste o tom, že polnospodárstvo bez pesticídov je možné a chcem sa na to opýtať. Mňa napríklad zaujíma na základe akých e, výskumov e, ste si dovolili niečo také tvrdiť. Sú tu predsa rôzne škodce e, a hovorili ste aj o hubách, ktoré by sa dali na to použiť a sú rôzne huby na rôzne škodce. My máme napríklad veľké medzery aj v indikáciách v rôznych štátoch a nemáme už ani prostriedky, ktoré by sme mohli používať. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán kolega Rusa. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade chcem sa pripojiť k tomu, čo povedala kolegyňa Katajnen. Ja si myslím, že veľmi dôležité, aby rozpočet pre polnohospodárstvo a Horizont Európa e, boli ponechané v pôvodnej výške, pretože tie výzvy, ktoré si pred seba staviame, tak jednoducho nebude možné riešiť bez finančných prostriedkov. Chcem poďakovať za veľmi e, jasné prezentácie. Toto sú mm, slova, ktoré nám ukazujú, aké je ťažké vyvíjať nové odrody a e, Jednoducho sú to výzvy, ktoré súvisia s tým, že chceme potláčať používanie pesticídov a tak ďalej. A ja chápem, že je to veľmi delikátna e, práca a e, ďalej je tu zákonodárstvo, ktoré napríklad obmedzuje nové metódy e, šlachtenia rastlín, respektíve aj, aj k tomuto existuje regulačný rámec a ja som počul, že Európa si sama zbrzdí výskum v tejto oblasti, e, takže sa chcem spýtať, ako to vidia členovia panela. Máte pocit, že e, tie nové metódy e, šlachtenia rastlín, že bude táto legislatíva, či už existujúca alebo pripravená, brzdiť? Lisi. Pane Lisi. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať jednotlivým rečníkom. Som tieňovou spravodajkyňou pre program Horizont Európa za IDE aj výbor ITRE. A som tu skôr náhradničkou, o to väčšou cťou a potešením mi je tu byť. E, ja som samozrejme mala príležitosť pozrieť sa na túto tému podrobne a mám viacero otázok a využijem aj prítomnosť komisie. Pýtam sa na hlavné ciele misie. Čiže každá misia bola vytvorená na to, aby hľadala špecifické riešenia. Takže už musia byť identifikované aspoň nejaké ciele. A bez rozpočtu, ale podľa mňa sa nedá povedať, ako e, financované budú jednotlivé misie Eh, počuli sme tu príklad eh, vypracovania alebo vyšlachtenia nového druhu 10 eh, rokov, akú životnosť má mať misia potom vo svetle tejto informácie a v neformálnom dokumente o misiách z novembra 2018 sa uvádza, že misie stanovujú smer čo sa týka e, cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté, ale nehovoria nič o tom, ako. A pri pôde, e, zdraví a výžive, e, to myslím, že by mala byť naozaj veľmi silná misia posilniť vnímanie týchto oblastí a hľadanie riešení, ktoré umožnia ozdravenie našej pôdy. Takže ako to prepojiť s občanmi? Ráno sme o tom to už hovorili, o tomto koncepte. A zástupkynia komisie správne zdôraznila e, prepojenie práve s občanmi. Mala by som ešte viac otázok, ale času nie je dosť. Dobre, takže teraz odpovede Čiže stručne 3 minúty každý rečník. Pán Čöp. Ďakujem za otázky, pokúsim sa ich zoskupiť. Poprvé, náš vzťah ku GMO aj vo svetle súdneho e, rozsudku e, z roku 2018 e, Súdneho dvora EÚ. Bude to mať určite dopad na výskum, teda toto rozhodnutie v prípade GMO, nové šlachtiace postupy. My sme malým podnikom, Nemôžeme investovať do technológií, ak si nie sme istí, že ich môžeme využívať. Možno, že veľké podniky to môžu spraviť, ale my nie. Musíme si poistiť e, chrbat, tak povediac. Editovanie nie je z vedeckého hľadiska zlou vecou, hlavne ak sa pozriete na nové šlachtiteľské technológie. Za tým je ale veľa rôznych metód, treba sa na ne pozrieť podrobne. A e, regenerovať prírodzenú variáciu. To nie je odlišné ako prírodzené variácie, takže môžete ušetriť čas a nerobíte vlastne nič neprirodzené nemám tu nejaké obavy ani v prípade GMO, aj keď spoločnosť v Európe chce niečo iné. Je tu dlhoročná skúsenosť GMO. Nechcem hovoriť o súvisiacich obchodných modeloch, ale je tu skúsenosť. Pán Dorfman, vy ste sa pýtali na to, či je to možnosť e, v budúcnosti, či by to E, bola zásadná zmena. Dnes vám môžem povedať, že neviem. Úprimne. Neviem, nedá sa to preskúmať, pretože to stojí peniaze. Áno, e, mohla by to byť e, zásadná zmena. Musíme si to asi podrobnejšie preskúmať a potrebujeme na to viac času oblasti udržateľnosti by možno, že to mohlo si poradiť s odolnosťou voči chorobám rýchlejšie. A to som sa snažil ilustrovať aj počas mojej 10-minútovej prezentácie. Pán Buda, vy ste sa pýtali na to, čo prináša e, šlachtenie, e, napríklad tá cukrová repa, e, to sa okamžite prejavuje je to prospešné pre našich zákazníkov, polnohospodárov. Potom e, je aj príklad v Nemecku, niečo, čo je možné vďaka našej práci, čiže už nemáme ani problém. V Nemecku, áno, tých 10 rokov E, takže šlachtenie rastlín môže dosiahnuť veľa, potrebujeme ale čas a nástroje. E, e, čiže využívame aj technológie, aj chemické prostriedky, menej pesticídov, to chce spoločnosť. V poriadku, k tomu sa nevyjadrim, ak to pozitívne vnímajú občania, ale potrebujeme to nejak vykompenzovať neviem, či sa dá úplne žiť bez pesticídov a prostriedkov na boj proti pliesňam a hubám. Ja dúfam, že som pokryl väčšinu otázok. Dám slovo k ostatným. Dobre, ja to tiež e, zoskupím a prejdem do Nemčiny. Otázka e, túto spredu. Nehovoril som o zvieratách. lebo nebolo dosť času. 10 minút je málo, ale predsa len som hovoril, že by to malo byť súčasťou akroekológie eh, aj eh, staršie druhy, aj keď ja na túto oblasť nie som odborník, ale všetci odborníci veci na to kladú dôraz, teda využiť aj eh, staršie druhy, ktoré sú tu už dlhšie a potom ich využiť na šlachtenie. A vy ste potom aj, pane Lisi, hovorili o tom, nakoľko polnohospodári a obyčajní občania sú zapojení. IGP pôda sa už e, spomenuli, sú to dva e, balíky Sú to eh, tzv. platformy, eh, každá členská krajina by to mala vytvoriť, polnohospodári, združenia polnohospodárov, eh, aby mohli spolupracovať, ale aj politici, ale aj firmy, ktoré sa venujú šlachteniu rastlín. A toto je niečo, čo sme si zvolili ako možnosť pri tomto príklade, čiže workshopy, aktívna účasť. Dalo by sa to možno, že ešte prehlbiť. Potom pani Schneider, ehm, prípravky na ochranu rastlín, asi si to vyžaduje viac času. Aj v severských krajinách sú problémy s rôznymi ehm, škodcami a niektoré látky už ani nie sú účinné, iné boli z trhu stiahnuté, takže veľký tlak na vývoj nových e, prostriedkov a sú aj nové podnety z oblasti biochémie a zo Švédska sa nás pýtajú, či by sa to nedalo preskúmať v skleníkoch. E, ak by to e, fungovalo, tak by sme išli aj mimo skleníkov na polia. Ja si principiálne myslím, že e, si dáme takýto cieľ, tak by sa mal dať aj dosiahnuť. Ešte na záver, hovoril som s jedným z našich vedcov, e, e, venuje sa otázkam rastlinnej genetiky a on jasne povedal, že súčasná legislatíva mu bráni aj jeho týmy uplatňovať isté postupy v praxi alebo zaviesť do praxi nejaké metódy, ale on ich považuje e, za dobré, pretože sa dajú využiť isté genetické sekvencie. Takže dobre, potom sa dá diskutovať o tom, či je to GMO alebo nie, nie som na to odborník, ale on by bol rád, keby veda mala možnosť to intenzívnejšie využívať <clears throat> a súbežne aj na európskej úrovni e, hovoriť e, o tom, aká je súčasná legislatíva, či by nebolo dobre ju zrevidovať. E, a potom jednotliví aktéry, firmy, šlachtitelia, vedci, e, tí, ktorí vyrábajú, predávajú ochranné prostriedky. Ďakujem. A ešte na záver komisia. François, Jean-François Hulot. Ďakujem, pán predseda. Otázky nám určené sa týkali hlavne rozpočtu. Ak sa nemýlim, e, je vám jasné, že e, sa diskutuje teraz na úrovni členských krajín. My môžeme povedať, e, že komisia hovorila o 1,11 hrubého domáceho dôchodku a potreby pre výskum sa odhadovali na 100 miliard eur. A bol to aj návrh komisie, ostáva to naďalej návrh komisie. Uh, Horizon 2020, tu máme veľa dobrých projektov, ale nemohli byť e, financované v rámci uh, dostupných financií a možno, že by sme mohli ísť nad rámec tých 100 miliard eur. Myslím, že parlament sa k tomu postavil rovnako. Takže je tu nemalá potreba aj pri polnohospodárstve. Um, ehm, výskum v oblasti polnohospodárstva. V tom druhom pilieri máme klastre a ten šiestý klaster zodpovedá najlepšie tým otázkam, ktoré si kladieme o hľadne plnohospodárstva, životného prostredia a biohospodárstva. A potom misie, aj e, o tom bola jedna otázka. Tie budú mať vlastný rozpočet, ale bude sa to financovať z rôznych klastrov, ktoré tvoria Horizont Európa, teda nie samostatný rozpočet. Kerstin? angažovanosť občanov. Ešte máme, myslím, minútu. Takže tam je jasné, že na Európsky komisie máme 15 členov eh, takýchto výborov pre misie. S tými občanmi by si to vyžadovalo ešte aj poskytovanie informácií plus eh, spätná väzba. Takže my sme zmobilizovali členské krajiny Máme podskupinu napríklad pre pôdu. Takže naozaj ide o to robiť prieskumy, získavať cieľené informácie, e, polnospodárske veľtrhy, kde má stánok nielen komisia, ale aj členské krajiny a máme aj ambasadorov pre jednotlivé misie, ktorí pôsobia navonok, komunikujú, počúvajú občanov v teréne, zistujú, čo si myslia čo si myslia, že by sme mali robiť e, pri pôde a potravinách. Takže nezabúdajme na to. Snažíme sa k tomu pristupovať čo najserióznejšie. E, vyžaduje si tu inú úroveň angažovanosti a treba na to využiť všetky dostupné multiplikátory. Ďakujem. Týmto sme na konci nášho vypočutia. Chcem sa poďakovať všetkým referentom, rečníkom. Myslím, že to pomôže našej ďalšej práci. Mm, počuli sme tu veľa podnetov, ktoré si so sebou zoberieme. E, ešte ostávajú 2-3 body. Rýchlo pán bod 15, e, schválenie odporúčaní koordinátorov. E, bolo to predstavené možno, že iba menšia oprava. Pri misiách e, sme sa rozhodli, že pôjdeme do Talianska a Dánska a Japonsko. To bude písomnou cestou buď potvrdené, alebo nie. Musíme sa pozrieť na kalendár. Takže to boli rozhodnutia koordinátorov. Kolega Dorfman? Ja myslím, že to nebolo úplne presne tak. My sme povedali, že o Japonsko nám ide. Nie je isté, či sa nám to porad, podarí. A e, Dánsko a Taliansko samozrejme budú súčasťou harmonogramu, ale ja som to takto pochopil. Možno, že tri cesty sú priveľa obmedziť sa na dve pretože potom je ťažké nájsť ľudí, ktorí sa môžu zúčastniť troch takýchto výjazdov za pol roko. Ehm, ja musím protirečiť, my sme sa rozhodli, že e, Japonsko by bolo nad kvotu a teda Taliansko a Dánsko áno a o e, Japonsku ešte budeme hovoriť, či by sa to podarilo. Teda tak som ja pochopil rozhodnutie koordinátorov Neviem, či by sa to <laughs> podarilo ešte nejak prebrať. Ja som to každopádne takto pochopil. Dobre, takže ešte bod rôzne. Ja iba oznámenie, že okrem nadchádzajúcich zasadnutí 18. a 19. marca sme sa rozhodli na koordinát priestoroch, že bude mimoriadne zasadnutie 12. marca e, počas štrásburského týždňa. Bude tam komisár, ktorý si pre nás vyhradí čas, takže budeme môcť hovoriť o, s komisárkou pardon, o stratégii od farmy po vidličku a e, o dva týždne na to bude e, odprezentované aj oznámenie a 18. budeme mať pána komisára Timmermansa. To už je prislúbené, čiže týždeň pred oznámením. Toľko z mojej strany. Nadchádzajúce zasadnutia sú uvedené e, vo vašich podkladoch. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí tu ostali už do konca. Ďakujem za zorganizovanie verejného vypočutia a vidíme sa najneskôr 12. marca opäť. Želám všetkým pekný večer. Dovidenia.